Good afternoon, uh, everybody. Welcome to our afternoon session and more specifically to our public hearing on Dobrý deň prajem, srdečne vás vítam na našom popoludňajšom zasadnutí. Budeme hovoriť o téme REFIT, budeme hovoriť o modernizácii ochrany alebo pravidlách ochrany spotrebiteľov. Cieľom dnešného vypočutia je aby sme mali e, diskusiu informovanú e, medzi jednotlivými e, zákonodárcami a zúčastnenými stranami, to znamená aj rada, aby sme sa spoločne pozreli na modernizáciu pravidiel ochrany spotrebiteľa a toto sa teda týka aj predmetných smerníc a je to vlastne súčasť tej novej dohody ochrany spotrebiteľov, tak ako to bolo navrhnuté v apríli roku 2018 zo strany Európskej komisie. Lepšie povedané, ide tu o smernicu o právach spotrebiteľov, budeme hovoriť o komerčných, o komerčných postupoch, budeme hovoriť o e, zmluvných podmienkach, takisto aj o smernici o cenách. Takže záležitosti, ktoré istotne budú riešené v rámci našej diskusie, ako napríklad vyváženie práva, e, možnosti stiahnutia sa zmluvného vzťahu. To sa takisto týka aj tzv. voľných digitálnych služieb. Takisto sú tu požiadavky, pokiaľ ide o transparentnosť onlineových platformiem, napríklad pokiaľ ide o duálnu kvalitu výrobkov, začlenenie sankcií do týchto štyroch smerníc, a takisto zabezpečenie regulačných e, možností pre členské štáty, aby riešili niektoré formy e, predaja. Takže vítam tu našich panelistov, expertov, ktorých tu máme medzi sebou a toto vypočutie je veľmi dôležité v tom zmysle, aby sme zmodernizovali alebo lepšie vymáhali existujúce pravidlá ukotvené v smernici o ochrane spotrebiteľa. A teraz by som požiadala spravodajcu, spravodajkyňu, ktorí ešte nie sú teda tu, ale dostanú slovo ako prvý. Potom, čo si vy, potom si zase vypočujeme panelistov. Máme tu štyroch expertov medzi nami. Chcela by som ich všetkých samozrejme privítať v našom výbore. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás Chcela by som vám všetkým dať možnosť vyjadriť sa jeden po druhom, aby ste sa teda vyjadrili. Máte zhruba 10 minút každý k dispozícii a teda prvá osoba, s ktorou by som ktorému by som dala slovo, to je to doktorka Verena Klapstein z Univerzity z Passau. Nech sa páči, týmto vám dávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, dámy a páni, preskočím teda hneď in medias res, preskočíme prvú priesvitku. Ako vidíte, máme tu teda tri také hlavné argumenty, ktoré chcem prezentovať, predovšetkým pokiaľ ide o právo stiahnuť sa zo zmluvného vzťahu a navrhované e, zmluvy pri navrhované riešenia pri hľadaní riešení. Sú tu niektoré otázky, a ak tu budú tieto navrhované zmeny, ktoré sa implementujú, tak to môže viesť aj k uh, zmluvným konfliktom, ktoré bude treba riešiť vo vzťahu k tretím stranám a potom na záver to zosumarizujem. Takže riešenia, pokiaľ ide o hľadanie uh, riešení problému, bolo povedané, že veľký podiel respondentov, ktorí predávajú online spôsobom, pokázali, že tu je nadmerné bremeno. Samozrejme, keď to počujete, tak si poviete, že treba konať, treba niečo zmeniť, ale keď sa napríklad pozrieme na údaje, pokiaľ ide o otázku C11B a 11C panelových konzultácií malých a stredných podnikov, tak vidíte, že tieto údaje nepoukazujú na to, že tu, sú nejaké, že tu je nejaký signifikantný podiel. Takže tá otázka odznela, za ostatné dva roky váš podnik musel čeliť nejakým zbytočným e, zaťaženiam, bremenom vzhľadom na právo odstúpenia od zmluvy. A ako nie veľmi veľa ľudí reagovalo na túto otázku, ale 52% pokázalo, že nikdy, respektíve 60% povedalo, že nikdy nezažili takéto problémy, zatiaľ čo teda iba 5% povedalo, že často a bola tu možnosť reagovať štyrmi odpovediami, potom bolo zriedka kedy a niekedy. To boli tie ďalšie možnosti a veľmi málo kedy teda bola tá odpoveď niekdy. A keď sme zoskúpili tieto odpovede, hoci som teda 10 hodín hľadala odpoveď, nepodarilo sa mi nájsť nejak to, že koľko ľudí by bolo povedalo niekedy alebo z času na čas. Áno, ak dáte dokopy rarely a sometimes a máte potom 44%, ale ak to dáte bližšie k tej odpovedi never, nikdy, tak eh, vidíte, že to narastie. Čo je dôležité, je, že dokopy eh, sme tu mali odpovede teda subjektívneho charakteru. Treba to dať do vzťahu k všetkým transakciám, ktoré sa dejú pokiaľ ide teda o kvantitatívny spôsob napríklad, alebo keď sa pozrite aj na kvalitatívny prístup, treba povedať, že treba to zasadiť do kontextu vo vzťahu k tým celoročným ziskom. A to potom nás privedie k ďalšej otázke, ktorú sme sa spýtali, že či respondenti by prišli skutočne o peniaze a oni povedali, že vzhľadom na právo odstúpenia od zmluvy sme prišli zhruba o viac než ako 2000 eur a takisto tam je pravidlo včasného preplatenia, tak to je, sa odpoveď na úrovni zhruba viac ako 1000 eur, ale takisto to treba dať do vzťahu k tomu ročnému zisku. A potom e, ďalšia otázka, že ak online obchod bude pokračovať, tak tie e, čísla sa zvýšia na oboch stranách nielen teda to neúmerné bremeno, ktoré by sa navýšilo v časovej osi. Um, yeah. Thirdly, um, um, you have to compare this to... Po tretie, treba to porovnať, treba to dať do kontextu. Zasa tu máme výrazy ako e, proporčný alebo zbytočný, to takisto treba zasadiť na tú os. Je to teda zbytočné vo vzťahu k čomu, alebo je to disproporčné vo vzťahu k čomu. Potom takisto to môžeme dať na iné osi k, do súladu, keď sa pozrieme napríklad na straty, akým spôsobom tie straty vlastne nastali a pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, to bude do toho zakomponované. To neznamená, že v rámci obchodu by sa tieto veci neriešili. A po štvrté, veľmi rýchlo, pokiaľ ide o právne kroky, na tie som myslela, keď sme dávali do, súvislu, do súvislosti tieto ich reakcie a odpovede. <clears throat> Takisto sa treba pozrieť aj na tú možnosť, že aký je rozdiel medzi rarely a sometimes, každý pod tým vníma niečo iné, takže je to subjektívne. Pokiaľ ide o otázku 148, ktorá súvisela s tým, že či si myslíte, že obchodníci musia čeliť nejakému disproporčnému bremenu vzhľadom na tie povinnosti, ktoré tu máme v súvislosti s právom odstúpenia od zmluvy, tak respondenti poukázali na to, že 58% alebo 57% vôbec nebolo neuvedomovalo si tento problém. To znamená, že vlastne onlineové podniky nemajú problém reagovať na tieto otázky, to znamená, to bremeno nemôže byť až také veľké. I would like my next slide, please. <laughs> So, if you look into, um, um into my second argument... Ak sa pozrite na ten druhý argument, pokiaľ ide o riešenie konfliktu záujmov, tak osoba sa napríklad rozhoduje, či spotrebiteľ mal právo na odstúpenie od zmluvy, tak to je osoba, ktorá má značný záujem v úspechu nejakej transakcie a po druhé, a vzhľadom k navrhovaným zmenám má napríklad prístup k tejto možnosti a môže potom žiadať o kompenzáciu. Tlmočníci by chceli upozorniť poslucháčov, že rečník číta nadmerne rýchlo a môžeme poskytnúť iba určitý sumár informácií. Ďakujeme za pochopenie. Cieľom teda bolo, aby e, sa preukázala aby sa preukázalo, Expost sa vlastne preukáže, či tu bolo právo na odstúpenie od zmluvy. Nie je to veľmi jasné, že v ktorých prípadoch je to právo využívané alebo nie. Spotrebitelia nevedia alebo vedia, kedy môžu využívať tieto svoje právomoci. Ďalej, právo neuhradiť sumu, toto môže byť z viacerých dôvodov, nielen pokiaľ ide o konkrétne tovary, ktoré sa testujú, ale čo je veľmi dôležité je, že pravidlo včasného uhradenia to viedlo k určitej straty, Týka sa to zákona 348 a toto vedie k férovej výmene tovaru. Ak oblasť, ak toto pravidlo preplácania nie je dodržané alebo je zmenené, tak spotrebiteľ vôbec nemá možnosť uviesť, že my by sme chceli mať takúto situáciu, ktorá by bola podobná eh, výkonu alebo dostať ju týchto, týchto podmienok A tá posledne navrhovaná zmluva, tá sa e, netýka ani ochrany spotrebiteľov, skôr tu ide o to, či sa to môže riešiť súdnou cestou. Áno, obchodník môže riešiť túto otázku aj prostredníctvom súdu. Ďalšia prísvitka. Ďalšie teoretické štúdie sú potrebné, pretože navýšenie práv spotrebiteľov vedie k navýšeným nákladom, ktoré idú na hlavu spotrebiteľa, ale ako náhle, ako náhle sa tá situácia zhorší, tak e, sa musíme snažiť spoločne hľadať riešenia. So we have again a conglomeration of interests that fall here together and um, might lead the trader to decide, okay, that was an overuse or not. Uh, can I, sorry, can I interrupt? Can you speak a little bit more slow? Predsednička prerusuje, mohli by ste nám prosím vás pekne hovoriť pomalšie, pretože e, sa to nedá stíhať pri tlmočení. Takže sú tu určité nedostatky, ktoré treba brať do úvahy. Klienti sú vlastne tí, ktorí môžu posúdiť to, či tu došlo k využitiu alebo nevyužitiu daného pravidla. A na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemusí preukázať nadmerné využívanie nejakej chybovosti výrobku, musí preukázať eh, k tomu určité dôkazy.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 Ďakujeme pekne za túto akademickú perspektívu, pokiaľ ide o tému, ktoré sa venujeme. A teraz by sme chceli pokračovať s pani Pišovou, ktorá nám bu- predniesie prezentáciu z pohľadu členského štátu. Ona eh, tu reprezentuje Slovenskú obchodnú inšpekciu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you. Uh, dear MEPs and chair. Vážení poslanci, poslankyne, vážená pani predsedajúca. Funguje mikrofón? Pýta sa rečnička. Dobre. Ja zastupujem Slovenskú obchodnú inšpekciu. My sme hlavným orgánom, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, pokiaľ ide o hospodárske záujmy spotrebiteľa. Eh, v nepotravinovej oblasti sme zodpovední aj za legislatívu, ktorá sa týka teda aj biocídnych produktov a iných a my sa snažíme chrániť aj práva pasažierov v oblasti leteckej dopravy. When it comes to um, right of withdrawal, we eh, my si vážime návrh eh, eh, komisie o modernizácii spotrebiteľského práva v EÚ, ale myslíme si, že pokiaľ ide o právo eh, odstúpenia eh, od zmluvy hm, je to najdôležitejšie eh, právo spotrebiteľov podľa našich skúseností iba malý počet spotrebiteľov používa tovary viac než v fyzických obchodoch. Obávame sa, že tu čelíme problémom, eh, eh, ak eh, sú poškodené balíky, v balíkoch bez poškodenia, ak je poškodený tovar v balíku bez poškodenia, tak tu vznikne problém, kto bude dokazovať, či je to vina, budú to musieť dokazovať spotrebitelia alebo Eh, budú musieť dokazovať eh, predajcovia, či sa produkt používal. My si myslíme, že spotrebiteľ by mal nejakým spôsobom riešiť tento, eh, ak by to mal riešiť spotrebiteľ, tak by to bolo neisté, časovo zdlhané, treba teda obme, obmedzenie spotrebiteľov na odstúpenie zmluvy, to by sa malo zrušiť táto časť z návrhu pokiaľ ide o podomový predaj, treba tu mať na pamäti ochranu starších spotrebiteľov, čelíme agresívnym, zavádzajúcim praktikám e, pri takýchto postupoch a tiež máme problém s neohlásenými návštevami e, v domácnosti e, zo strany exekučných firiem Dôležitou zmenou bolo právo na eh, odstúpenie od zmluvy, článok 21. Chcela by som tiež povedať, že tu máme aj eh, notifikáciu eh, zabezpečenú v našom národnom práve v prípade, že obchodníci majú e, poslať informáciu o e, takejto e, promotion a takisto aj informácie o produktoch. Pokiaľ ide o transparentnosť na online trhoviskách, takýto návrh silne podporujeme, ale pokiaľ ide o e, tento návrh chýba tu zodpovednosť e, týchto sprostredkovateľov e, a zodpovednosť leží na pleciach teda orgánov, národných orgánov. Zložitá situácia je v oblasti napríklad pirátskych produktov právo na odstúpenie alebo e, požiadavky ohľadom informácií by sa mali vzťahovať na digitálne služby alebo aj e, platby s osobnými e, údajmi. Dvojitá kvalita, toto je téma, ktorá bola silne medializovaná minulý rok. Myslíme si, že je dôležité zabezpečiť zmenu, obzvlášť pre e, stredoeurópske krajiny, lebo sme si všimli, že e, v, e, v, v prípade, ak sa používajú odlišné ingrediencie, mali by sa zmeniť aj názvy produktov. UCPD e je bezpečnosťou, bezpečnostnou sieťou. Pre takéto prípady je potrebná zmena tejto legislatívy. E, je dôležitá hlavne pre orgány vymáhania, ktoré nemajú príliš veľa e, skúseností z UCPD. Tiež si myslíme, že členské štáty by mali byť aktívnejšie, napríklad v prípade určitých e, projektov a mali by zdieľať svoje informácie. E, veľmi nás zaujíma metodo, metodika, pokiaľ ide o dvojakú kvalitu, pretože máme určité otázky, na ktoré hľadáme e, odpovede, napríklad pokiaľ ide o mystery shopping. Eh, pokuty. Eh, tento návrh eh, podporujeme. Myslíme si totiž, že sankcie by nemali byť len prevektívne a represívne, ale mali by aj odrádzať. A je to veľmi dôležité v prípade cezhraničných porušení. Je dôležité, aby takéto sankcie boli zjednotené, pretože sankcie dnes v niektorých členských štátoch sú značne odlišné, eh, hlavne keď si porozumáme napríklad sankcie v Taliansku v porovnaní s inými členskými štátmi. Aj keď určitá časť eh, eh, prostriedkov zo sankcií by mala tiec do ochrany práv spotrebiteľov, mali by sme byť aj v dialogu s ministerstvom financií A posledná téma, ktoré by som sa chcela venovať, e, sú napravné opatrenia. Tu podporujeme tento návrh, a však nemáme e, veľa skúseností s takýmito prípadmi, ale e, myslíme si, že v prípade neférových obchodných praktík sú potrebné kolektívne žaloby, ako to poznáme v prípade Dieselgate a podobne, ale je treba, aby boli jasné e, možnosti, pokiaľ ide o opravné prostriedky. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, z perspektívy spotrebiteľov tu máme pani Pachl. Thank you very much, Madam Chair. Dear MEP, dear colleagues, uh, thank you for having... Milé kolegyne, kolegovia, ďakujem, že ste pozvali BEUK na toto dôležité podujatie dnes.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 Takže hovoríme o návrhu smernice o modernizácii a presadzovaní práva. E, treba povedať, že to nie je revolúcia spotrebného práva, čo tu navrhuje komisia. Je to skôr akýsi vývoj, evolúcia, ale je to naozaj e, veľmi e, potrebné, aby sme dosiahli progres. Ten fitness check komisie sa konal predchádzajúci rok a identifikovali sa dva vážne problémy, pokiaľ ide eh, o, o právo, teda aby eh, o, obchodníci nežiadali eh, prílišnú, prílišný súlad. Je veľká medzera medzi presadzovaním práva a zabezpečením napravných prostriedkov, takže chceme, aby komisia riešila tieto problémy. Domnievame sa, že tieto problémy pre spotrebiteľov tu už dlhý čas existujú, najmä pokiaľ ide o presadzovanie práva o napravné prostriedky a my by sme chceli urýchliť prijatie týchto ustanovení čo možno e, najskôr, aj keď vieme, že tá agenda je e, veľká. Začnem teda presadzovaním práva a e, návrhmi týkajúcimi sa pokut. Právo Európskej únie, teda vieme, že presadzovanie práva je vo všeobecnosti dosť slabé a želáme si prísnejšie sankcie. V súčasnosti sú tu e, sankcie, ktoré sa v jednotlivých krajinách veľmi odlišujú a nie sú stačujúco e, vysoké, aby boli odstrašujúce. Dobrý príklad je e, kauza Volkswagen, kde naozaj len veľmi málo orgánov skutočne konalo, pokiaľ ide o porušenie e, práva upravujúceho práv spotrebiteľov. Ako príkladu vediem, 450 e, tisíc eur v Holandsku bola udelená pokuta, to bola maximálna pokuta, ktorá môže byť udelená. To je určite nižšie ako bonus manažera vo Volkswagene, takže len aby ste si uvedomili, hm, ako to je nepomerná. Takže navrhujeme, pokiaľ ide o Európsku dimenziu a pokiaľ ide o porušovanie práv, mala by tam byť e, maximálna pokuta 5 e, ročných, e, ročného obratu v členských štátoch a mal by tam byť ešte jeden prvok a síce číselné vyjadrenie tejto pokuty, aby sa zachytili aj tie, tie príklady, kde to je len nejaké nepodstatné porušenie práva, aby sa ako vzor zobralo eh, GDPR. Tam je maximálna pokuta 4 eh, eh, pre dajcov celosvetového obratu alebo fixná suma 10 miliónov eur. Čiže toto by sa mohlo zobrať ako inšpirácia. nasledujúca Téma sa týka individuálnych opravných prostriedkov, ktoré spotrebitelia majú k dispozícii. Dnes spotrebitelia často nemôžu priamo benefitovať z práv, z upravujúcich práv spotrebiteľa, pretože nemajú priame opravné prostriedky, ktoré by boli harmonizované v celej EÚ. Je to opäť príklad nedostatku efektivity tejto smernice. Vidíme to na príklade podvodov vo Volkswagene. Mnohé krajiny jednoducho neumožňujú podať žalobu v občianskoprávnom e, konaní, pretože neexistuje táto legislatíva. Nebolo možné podať um, žiadosť o nápravný prostriedok v tej ktorej krajine, pretože nebol kontrakt priamo s e, Volkswagenom, takže opravný prostriedok nebol možný. Takže len veľmi málo členských štátov, napríklad Belgicko, Spojené kráľovstvo, má takéto špecifické možnosti na právnych prostriedkov a to by sme chceli aj pre iné krajiny. Takže vítame v tomto smere návrh e, komisie právo ukončiť zmluvný vzťah a tiež by sme to chceli prepojiť s znižením ceny. A ešte jedna vec, ktorá nie je koherentná, keď sa pozrieme na návrh. Máte e, opravné prostriedky pre UCPD, ale nie pre e, smernicu o právach spotrebiteľa. Tam nie sú sankcie ani napravné prostriedky e, pri porušení. Čiže toto by malo byť doplnené aj do smernice o právach spotrebiteľov. Druhý pilier E, návrhu e, sa týka transparentnosti na online platformách. Ako všetci vieme, došlo k e, narastu počtu zmluv so spotrebiteľmi na takýchto online platformách, ale na druhej strane štandardy due diligent, diligence zostávajú nejasné, nie sú dobre regulované, takže spotrebiteľ často je zmetený momentálne keď nakupuje online, pretože sa si kladie otázku, odkiaľ kupuje, či je to obchodník alebo platforma. A keď e, vidím takéto e, požiadavky na vyhľadávanie, často je tam mm, teda e, mm, ranking sa, sa, sa zlepšil, pokiaľ ide o, o platby. Čo vidíme je osobná ponuka, kto je zodpovedný, keď sa niečo udeje, treba vyriešiť. Čiže toto v refite je ešte stále nejasné pre spotrebiteľa a spotrebiteľa nemajú jasné práva, respektíve práva, ktoré by mohli presadzovať. Takže e, e, by sme e, podporiť chceli návrhy komisie, ktoré predložila, pokiaľ ide túto smernicu o právach spotrebiteľa. Nezachádzam do detailov, pretože na to nemáme čas, ale čo je jasné a čo tu postradáme, pokiaľ ide o online transparentnosť, to je mnoho bodov. Komisia hovorí, že malo by byť, malo by byť väčšia transparencia v poradí ponúk, mali by byť ehm, nejaké kritériá, ktoré sú ehm, zverejňované, ale myslíme si, že toto nepostačuje. Keď sa pozrieme na to, čo navrhuje komisia pre platformy, problémy ohľadne nariadení pre biznis, čo bolo predložené paralelne s e, týmto, s touto smernicou pre spotrebiteľov. Vidíme, že tam e, tiež e, požiadavka z zverejňovať spôsob e, vytvárania poradia. Čiže keď chcem vidieť výsledky e, vyhľadávania, chcem vedieť, že e, z čoho vychádzajú z môjho predchádzajúceho nákupného správania sa, z toho, kde sa nachádzam, z lokalizácie a ako to viedlo k tomu poradiu, koľko váhy je priradené ktorému kritériu. Čiže toto je v návrhu business to business, ale nie pre spotrebiteľ, takže sa zdá, že spotrebitelia sú menej chránení a majú menšiu transparentnosť než um, um, biznis samotný, než uh, firmy samotné. A mali by tam byť aj štandardné nápravné prostriedky aj pri uh, porušovaní smernicu pravujúce práva spotrebiteľov. A ďalší bod je personalizácia ponúk. Vieme, že v budúcnosti vzhľadom big data, algoritmy a umelú inteligenciu, ktoré umožnia podnikateľom cieliť, zacieliť oveľa lepšie svoje ponuky a personalizovať eh, tú nákupnú skúsenosť, tak povediac, by malo byť pre spotrebiteľa e, možné zistiť, že to je e, personalizovaná a ponuka, že to je niečo, čo um, nedostáva každý iný. Čiže informácia o e, tých technikách personalizovaného stanovovania ceny. A pokiaľ ide o tých prostredkovateľov, už kolegyňa to spomínala, návrh by mal zohľadniť, aká je realita na trhu predaja. Vieme, že spotrebiteľ je často ten, ktorý najviac je ziskový e, z tej platformy. Takže Uber alebo Airbnb, e, e, toto nie je zodpovedajúco reflektované v práve spotrebiteľa. Tieto platformy často nemajú žiadnu zodpovednosť. Takže v určitých okolnostiach, napríklad ak platforma má nejaký veľký vplyv liu, napríklad stanovuje podmienky alebo e, vyberá e, priamo ako sprostredkovateľ finančné prostriedky, tieto platby, tak by mali mať tiež aj zodpovednosť za e, účinnosť tejto služby. Spotrebiteľ by často bol v lepšej pozícii, ak by mohol priamo sa obrátiť na platformu. A môj posledný bod, prepačte, sa týka práva na odstúpenie od zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy je to najlepšie známe eh, právo európskych spotrebiteľov. To eh, sa ukázalo aj pri ostatnom hodnotení eh, scoreboardu. 95 nakupujúcich spotrebiteľov považujú toto právo za dôležité. Domnievame sa, že nariadenie o právach spotrebiteľov v súčasnosti je vyvážené, čiže spotrebiteľ môže môže zaslať tovar naspäť a získa aj peniaze naspäť, ale ak produkt bol použitý viac než je prípustné, než by to bolo normálne odskúšanie si v obchode, potom predávajúci môže znížiť tie peniaze, ktoré vráti zákazníkovi alebo môže úplne odmietnúť e, vrátiť mu e, peniaze. Takže to je súčasná situácia, čiže obchodníci už teraz majú právo znížiť e, cenu, ktorú vracajú spotrebiteľovi, e, keď zašle tovar naspäť. A to je mimochodom úspech elektronických predajov, pretože vedia, že ak niečo sa e, pokazí, niečo nevíde, takže sa dá vrátiť produkt naspäť. Takže myslíme si, že nie je správne, že komisia teraz navrhuje e, podstatnou mierou zhoršiť toto právo na vrátenie výrobkov. Naša prvá rečnička už konštatovala, konštatovala, že na to neexistujú žiadne dôkazy a v správe v maji 2017 e, komisie to bolo jasne povedané, že neexistujú žiadne e, údaje, ktoré by pre, e, ukázali, že to je nejaká chyba. Takže išlo by to proti princípom lepšej regulácie, ktoré tak vítá komisia a to je veľmi dôležitá zmena, zníženie ochrany práva spotrebiteľov. Iba 99 malých stredných podnikov bolo opýtaných, len 17 väčších spoločností a len 73 spotrebiteľov, z ktorých 1,7 povedalo, že niekedy zašlu naspäť tovar, ktorý už bol nadmerne e, používaný. Takže toto nie je opodstatnená zmena. A myslím si, že to je veľmi jasný príklad, a teda, e, kde by sme žiadali Európsky parlament, aby jednoducho odmietol tento návrh. A moja posledná pripomienka bez priesvitky je, že by som chcela pripomenúť, že podporujeme návrh týkajúci sa duálnej kvality tovarov. Myslíme si, že je to dobré ujasnenie. Je to teda ujasnenie, ale je e, to potrebné, ako povedala aj kolegyňa zo Slovenska, eh, aby eh, eh, orgány presadzovania práva mohli konať proti takýmto zavadzajúcim praktikám, pokiaľ ide o kvalitu tovaru a uvádzanie na trh. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, že ste nám poskytli tieto informácie z, z perspektívy spotrebiteľov. A skôr než dáme slovo pánovi Hendriksovi, eh, chcel by som privítať dať eh, návštevníkov zo skupiny návštevníkov pani Gebhartovej. Máme tu 13 eh, študentov a učiteľov z gymnázia z Nemecka. Vidím, že v najkrajšom flámskom meste a e, tomu hm, môžem len zagratulovať a vítam vás na hm, zasadnutí nášho výboru. Pán Hendrix, teraz by som dala slovo vám, dáte nám e, pohľad na e, túto problematiku z pohľadu malých a stredne veľkých podnikov. Ste riaditeľom pre podnikateľskú politiku a externé vzťahy. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem výboru IMKO za to, že ste ma pozvali, že sú tu zastúpení aj predstaviteľia biznis platformy, aby sme sa teda vyjadrili k návrhu Omnibus zo strany komisie. Takže myslím si, že všetci si musíte uvedomiť, že ten balíček ohľadne novej dohody so spotrebiteľmi eh, si vyžiadal veľa času a energie, revízia Nasleduje po fitness check, pokiaľ ide o práva pre ochranu spotrebiteľov a takisto aj paralelný vývin smernice pre ochranu spotrebiteľov. A cieľom je, ako to doposiaľ vždy bolo, ale vlastne tak vnímal, aby sme identifikovali nadmerné zaťaženie administratívne, ktoré by sa tu teda zaznamenalo v rámci toho časového priestoru. Pokiaľ ide o naše členské organizácie, my súhlasíme s tým vyjadrením, že európske zákony pre ochranu spotrebiteľov ešte stále fungujú tak, ako majú. Máme tu určité pripomienky, pokiaľ ide o potreby identifikovať nadmerné, eh, nadmerné administratívne bremena, nedostatky a prekrývanie sa. Nikto nemôže spochybňovať potrebu chrániť spotrebiteľské práva, práva spotrebiteľov, avšak tento návrh takmer výlučne sa venuje otázke vymožiteľnosti a sankcií. A vzhľadom teda na komplexnosť e, zákonov na ochranu spotrebiteľov, pretože takisto výsledok našej konzultácií je to aj riziko pre malé a stredné podniky, riziko nie pre také podniky ako Ryanair alebo Volkswagen. Takže to riziko pre malé podniky je veľmi vysoké, to treba zdôrazniť. A čo je také veľkým sklamaním, že komisia nezobrala do úvahy našu požiadavku, aby sa znížili formality, aby sa zjednodušilo aký, bez toho, a to zopakujem, aby sa znížilo, znížila miera ochrany spotrebiteľa. Komisia samotná, ako aj predseda komisie Juncker, obhajovali tento návrh tým, že poukázali na cezhraničné prípady porušovania zákona, zákonov ako sme to videli v prípade Dieselgate škandálu a takisto aj masívne rušenie letov. Opätovne malé a stredné podniky budú musieť zaplatiť za toto nesprávne chovanie, alebo niekto zaplatí za prečiny veľkých hráčov, tak ako sa to stále už v prípade geoblockingu, teda legislatívy a GDPR. Ďalšie správy naznačujú, že tu je nedostatočné zosúladenie najčastejšie E, problémom, pokiaľ ide o špecifické sektory a tieto sektory teda nie sú sektormi malých a stredných podnikov. Na dôvažok cieľom komisie je riešiť e, celoeurópske prípady porušovania, ktoré vedú k porušeniu práv spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch. Navrhovaný text ponúka veľký priestor pre možné interpretácie a disproporčne to dotkne malých a stredných podnikov. To ustanovenie ohľadne sankcií nemá nejaký zmysel pre vyváženosť. Sú tam menšie chyby obchodníkov, ktorí nie sú zaangažovaní do cezhraničných obchodov, predsa len budú takisto považované ako e, tie prečiny, ktoré sa snažíte riešiť. Navrhuje sa, že drastické sankcie budú riešiť teda predovšetkým porušovania cezhraničného charakteru a tie, kom, tie sankcie zhruba na úrovni 4 obratu. To môže poskytnúť, postihnúť aj elektronických obchodníkov, hoci niektorí z nich nemajú v úmysle eh, angažovať sa v cezhraničnom obchode. Pokiaľ ide o toto nariadenie, ktoré má vstúpiť do platnosti v decembri roku 2018, nezobrali sa do úvahy možné dopady, keď sa pripravoval tento návrh ale zdieľame obavy komisie, pokiaľ nedostatočné dodržiavanie pravidiel ochrany spotrebiteľa v rámci Európskej únie v niektorých sektoroch. Takisto však máme otázky, že či zavedenie harmonizovaných maximálnych sankcií, ktoré sa týkajú celkového ročného obratu, či toto vyrieši tú otázku na dôvažok. Podniky môžu mať napríklad veľký obrat, ale môžu mať napríklad negatívny zisk a nemali by sme uvalovať nejaké veľké sankcie, mali by sme skôr sústrediť na prevenciu. Tým, že budeme robiť osvetu ohľadne spotrebiteľských práv, budeme podporovať riešenie sporov súdnou cestou a budeme podporovať ďalšiu koordináciu na úrovni členských štátov. Tam, kde to je vhodné, sankcie by mali byť proporcionálneho charakteru a mali by byť využívané iba v prípade vážnych a úmyselných prípadov porušovania práv spotrebiteľov my vítame ciele e, komisie riešiť túto otázku vo viacerých členských štátov, ale opakujem, že tento navrhovaný text bude e, postihne aj malé a stredné podniky. E, malé podniky budú čeliť veľkým rizikám za nejaké neúmyselné porušenie. Takže v sumári peňažné pokuty, pokiaľ ide o porušovanie spotrebiteľských práv, to by mala byť iba posledná možnosť vzhľadom na komplexnosť spotrebiteľských predpisov tam, kde sú podniky, ktoré nemajú právne služby, bude to mať jednoducho neblahé dopady na malé podniky. Finančné sankcie sú vhodné iba vtedy, ak tu dôjde k porušeniu úmyselného charakteru, alebo ktoré sa bude opakovať opakovane. Takže potrebujeme tu odlišný prístup. Nejde tu o podvody, ako to bolo napríklad v prípade Volkswagenu. Ide tu o chyby a pochybenia porušovania spotrebiteľských práv už boli sankcionované alebo sú vo všetkých členských štátoch. Európske skorbody pokazujú na to, že miera pokút nie je rozhodujúca, pokiaľ ide o frekvenciu prípadu porušovania predpisov. A to, čo my odmietame, odmietame všetky obvinenia, že podniky sa nesprávajú v súlade so zákonom, iba teda ak sú tu nejaké veľké sankcie. Niektoré sankcie, silné sankcie nezabezpečujú napríklad lepšie dodržiavanie pravidel, tak ako to poukázala aj komisia vo svojom hodnotiacom, vo hodnotiacej štúdii. Komplexnosť pravidel je hlavným dôvodom, prečo tu dochádza k neúmyselnému neplneniu pravidel. Jediným riešením je investovať do prevencie a lepšie informovať obchodníkov alebo spotrebiteľov. Napríklad Consumer Ready Law projekt je projekt, ktorý spustil Európsky parlament, ktorý v spolupráci s našimi priateľmi momentálne je realizovaný, takže toto je takisto excelentný príklad toho, akým môžeme, a spôsobu, akým môžeme postupovať dopredu. A ešte posledná pripomienka ohľadne sankcií. Pokiaľ ide o novú dohodu so spotrebiteľmi, tam by mali byť aj opatrenia, ktoré by viedli k tomu, aby spotrebitelia boli zodpovednejší. To je rovnako dôležité, ale momentálne táto situácia absentuje. Ďalší bod, ktorý by som chcel spomenúť, sú napríklad zmluvy off-premises. Sú tu napríklad možnosti pre členské štáty, pokiaľ ide o obmedzenie predaja pod podomového predaja. Nemali by tieto pravidlá však byť zavádzajúce a našim hlavným argumentom je, že potom, čo tu budeme mať plne harmonizovaný právny rámec v prípade týchto neférových postupov, komisia teraz chce zvrátiť čas dozadu a toto jednoducho ide proti princípu interného vnútorného trhu a princípu proporcionality. Takže mm, pod tým motom v rámci toho mota, že by sme mali vytvoriť jednotný vnútorný trh. Veľké množstvo malých a stredných podnikov a legislatíva, ktorá s nimi súvisí, bola zrušená na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť plne harmonizovaný právny rámec. Tretí bod, ktorý by som tu chcel spomenúť, je napríklad právo na odstúpenie od zmluvy. Tu vítame skutočnosť, že komisia zobrala do úvahy to, že tu bola požiadavka, aby sa odstránili dve špecifické požiadavky vo vzťahu k obchodníkom, pokiaľ ide o právo odstúpenia od zmluvy. A toto preukázalo, toto preukázalo, že tu bude takéto disproporčné bremeno. Preto my vítame tie simplifikácie, pretože obchodníci už nebudú musieť akceptovať právo odstúpenia od zmluvy, keď spotrebiteľ skutočne využil kúpený produkt a toto je iba, toto hovorí a káže iba zdravý rozum. Obchodníci takisto nebudú zaviazaní vrátiť peniaze predtým, než dostanú navrátený tovar, ktorý predali. A toto takisto iba je zdravý rozum, ktorý eh, hovorí to isté. Tí, ktorí sú proti týmto dvom špecifickým zaťaženiam, týchto môžeme vnímať ako takých, ktorí obhajujú podvodné postupy. Pokiaľ ide o online predaj, my sme presvedčení o tom, že v týchto otázkach nemáme nejaké problémy ohľadne tých navrhovaných úpravách a súhlasíme teda s tým, že by, ak predávajúci vystupuje ako entita, e, tak e, v tom prípade môžeme zájsť možno trochu ďalej, napríklad naznačíme, že či tu je nejaké preplácanie, s ktorým sa počíta, alebo nie. Na záver, nad rámec tých navrhovaných zjednodušení, vidíme tu ešte ďalší priestor pre úpravy, napríklad zníženie e, definície, pokiaľ ide o Eh, zmluvy, ktoré sú zatvorené na pracovisku alebo v súkromí. Toto sa takisto môže obmedziť na biznis modely, ktoré majú jasný cieľ na nakúpenie online spôsobom, napríklad teleshopping a tak ďalej. A z celkového hľadiska tie požiadavky ohľadne informovanosti by mali byť zoštíhlené predovšetkým, potrebovali by sme jeden katalóg požiadaviek ohľadne informácií, to by mali byť uplatnené vo všetkých formách predaja Ďakujem pekne, to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Teraz eh, by bol priestor eh, pre otázky poslancov, pre našich panelistov. Pán Dandal, náš spravodajca ako prvý. Ďakujem, pani predsednička. Ak dovolíte, e, najprv pár e, poznámok z mojej strany, lebo na začiatok som sa nemohol viedeť v prvom rade. Ďakujem expertom za ich e, vhľady. Chcem len trošku podpísať tú časovú os pre tento návrh. Cez leto si budete môcť preštudovať návrh správy. Lehota na prostieranie návrhov je v septembri. V novembri by sme mohli hlasovať o tom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 A naozaj spotrebitelia by mali vedieť, e, od koho si tovar objednávajú, hlavne na platformách. Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité. A tá časť týkajúca sa rankingu, e, tu naozaj pochybujem, prečo by sme mali mať odlišné pravidlá offline a online. Keď idete do supermarketu, nikto vám nepovie, že e, tovar e, na tej strednej, strednej poličke je e, v strede preto, že je podporovaný. A prečo by sme to mali mať online? Chcete povedať, že spotrebitelia online sú hlúpi a v supermarkete nie? Pre mne to nedáva žiaden zmysel. a e, potom e, vlastne e, zrušenie tejto sprostredkovateľov. Tí samozrejme sprostredkovajú služby spotrebiteľom. Vy teraz hovoríte, že by mali mať zodpovednosť a zdieľať profit, takže prečo by Amazon mal mať ešte stále také niečo záujem, prečo by nemal všetko predávať sám, prečo by nemal vytlačiť e, všetky tie malé firmy, ktoré cez zeň predávajú. Mne e, sa to zdá byť nie veľmi e, nutný, rozumný návrh. Takže to bol môj veľmi stručný príspevok do tejto témy a zaujímavé ma reakcie z vašej strany. Ďakujem za tieto zaujímavé otázky a teraz prejdeme k teňovým spravodajcom. Najprv Pascal Arimo za EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj týmto štyrom expertom k ich zaujímavému stanovisku k e, tomuto návrhu Omnibus. Ja mám tri otázky k právu na odstúpenie od zmluvy. Otázka pre pani Vrnu Klapštajn hovoríte, že problém, ktorý sa má regulovať, e, v podstate nie je problém, pretože v prvých 14 dňoch ten, k tomuto problému vlastne nedochádza. Všetci účastníci na trhu povedali, že e, tu nie je problém a že sa netreba starať o veci, ktoré nie sú problémami. E, v tom s vami súhlasím. Napriek tomu by som chcel položiť otázku k e, teda otázka, ako to upraviť, ak nejaký produkt naozaj v priebehu prvých 14 dní v rámci tohto práva na odstúpenie od zmluvy za, zašle naspäť. A nemyslíte si, že v tomto prípade by tiež sa mal tovar najprv dostať k obchodníkovi predtým, než e, vyplatí e, peniaze? To je taký základný princíp. Zákazník tiež musí predsa zaplatiť e, predtým, než tovar dostane. Ako sa k tomuto staviate? Ehm, sú tu eh, údaje, eh, čísla, ktoré boli spolahlivé, v ktorých eh, prípadoch spotrebitelia si ponechávajú peniaze až dokedy sa tovar nedostane k obchodníkom. Nerobí sa to už v podstate eh, bežne takto. To je moja prvá otázka. A mm, moja druhá otázka ide na Beuk. Ak som to správne pochopil, eh, Hovorili ste, že teraz je už bežné, že obchodníci už teraz majú právo cenu v prípade eh, nevhodného používania znížiť. Na, akej, na akom právnom základe a ako často sa to deje v priebehu prvých 14 dní? Sú k tomu e, nejaké spolahlivé údaje? A potom mám otázku vlastne pre všetkých. Minulý týždeň som e, videl na CDF v relácii Frontal 21 e, že Amazon masovo jednoducho ničí tovar, ktorý, sa, ktorý bol vrátený, pretože už je nepredajný alebo že ho nechce ďalej eh, predávať. Eh, je to podľa vás spojené s nesprávnym eh, výkladom práva na odstúpenie od zmluvy. Je to bežná prax, že to, čo sa vrátilo, sa už nemôže vrátiť do ehm, kolobehu, do obehu. Nie je možné to nejako regulovať, aby k tomu nedochádzalo? Thank you. And then for the SND, we have uh, Mrs. Gebhardt, please. E, ďakujem. E, teraz e, pani Gebhardt za SND. Ďakujem pekne. Možno ale pán Arimon, k tej otázke, ktorú ste práve položili, možno treba položiť otázku. Um, firmy ako Amazon hovoria, objednáte si toho veľa a potom môžete poslať naspäť to, čo nepotrebujete. Tu ide aj o zodpovednosť samotných podnikov, ako eh, vlastne vytvárajú svoje reklamy. Aj nad tým by sme mali uvažovať, či potom zodpovednosť eh, podnikov tu tiež nezohráva úlohu. To nie je to, čo som chcela povedať pôvodne, to mi len napadlo v tejto súvislosti. Takže ak nejaký e, podnikateľ e, e, vlastne volá potom, aby sa veľa nakupovalo s vodením, že to, čo človek nechce, môže poslať naspäť, nuž tak potom mm, si musí uvedomať, čo tento podnik sám robí. Ja považujem za dobré, že Európska komisia na tému kolektívnych žalôb predložila návrh, ktorý by sa naozaj týkal európskych otázok. Nie som toho názoru, že e, by to malo poškodiť hlavne malé a stredné podniky, pretože keď máme sankcie alebo žiadame náhradu škôd od e, firiem, tak e, to až vtedy, keď sa nepridržavali pravidiel. A teda tvrdiť, že toto by bolo niečo škodlivé pre podniky, Hm, už potom sa pýtam, z akého pohľadu e, tú vlastne diskusiu na túto tému začíname. V minulosti sme tu mali pár príkladov a chcela by som sa vrátiť k jednému spred pár rokov. Išlo tam o mobily a e, e melódie. E, na nich mnoho ľudí e, často nevedelo, že e, vlastne podpisujú e, zmluvu o dodávaní týchto melódií očividne a išlo o náklady mesačne 5, 6, 11 eur. Viem to presne, pretože aj môj muž sa stal jednou z obetí. A bolo veľmi ťažké e, dostať sa z toho e, von, no ale kvôli 5 eurom sa e, teda nikto nezačne so žalobou. Ale ak milión občanov je do tohto zaťahnutých, tak tu ide o minimálne 5 miliónov v zisku, ktoré boli na úkor ostatných podnikov nejakou firmou nelegálne získané. Takže treba e, tu zabezpečiť nejaký postup, e, právo pre občanov e, v takýchto prípadoch a to považujem za veľmi dôležitú otázku a preto si myslím, že je veľmi dobré, že sa takéto niečo navrhuje. Nejde tu len o dýzlový škandál, ide tu aj o takéto prípady, v ktorých sa vlastne neoplatí ísť na súd, lebo ide o malé sumy, ale celkovo ide o veľmi vysoké sumy. A ehm, tu potom ehm, ide práve aj o malé a stredné podniky. A téma, ktorej by som sa chcela venovať, je ehm, právo na odstúpenie od zmluvy. S mojou politickou skupinou to v žiadnom prípade nepôjde právo na odstúpenie zmluvy, právo, o ktorom e, občania vedia, že v Európskej únie majú, aby sa toto právo spochybnilo. To neprichádza do úvahy. Prečo? Nie sú žiadne dôkazy, pretože by to bolo nutné a nie sú žiadne e, dôkazy, že by tu e, dochádzalo k masovému zneužívaniu Ehm, za účelom vlastného obohatenia. Ja si myslím, že eh, je to naozaj silné, ak eh, teda zástupca UEA PME, keď tvrdí, že poslanci a ostatní, eh, ktorí hovoria, že sa sadzujú za práva spotrebiteľov, chcú chrániť eh, zločincov. Prosím, eh, vezmite to späť, lebo to je naozaj neslýchané, čo ste tu na konci vašej prezentácie povedali a pani predsednička, neakceptujem, aby sme naďalej takýchto ľudí eh, pozývali, ktorí vypúšťajú takéto tvrdenia. Prosím, aby ste sa tomu ďalej venovali. A potom ďalší bod, e, ranking. Myslím, že je to veľmi dôležitá téma. E, samozrejme, pán Dalton, je to tak, že v supermarkete na jednotlivých e, poličkách závisí od firiem, koľko zaplatia, kde sa bude nachádzať ich produkt. To je pravda ale má, máte tam celkový e, prehľad ako spotrebiteľ. Avšak, ako sa mi to stalo tiež nedávnom, e, ak hľadám e, jeden listok reštaurácie na platforme a najprv a nájdem e, skutočnú e, internetovú stránku tejto reštaurácie až na treťom mieste, tak si myslím, že tu nie je niečo v poriadku. Nie je tu niečo v poriadku a treba sa aj tomuto venovať, pretože tu už nezískavame celkový prehľad. Ale ide tu o to, že, že by sme mali vlastne ísť do jednotlivých obchodov na to, aby sme uh, Eh, si eh, urobili ten prehľad, eh, ktorý ste spomenuli vy, pán Dalton. Takže otázka rankingu a tých algoritmov, ktoré za tým stoja, je naozaj dôležitá, ktorej sa musíme venovať. A Um, chcela by som sa spýtať aj expertov, ako toto vnímajú, pretože toto je jedna z dôležitých otázok, ktorým sa máme venovať. Uh, uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. E, najprv ďakujem za pozvanie na toto zaujímavé podujatie a ďakujem aj odborníkom, ktorí nám osvetlili e, viaceré veci. Niektoré veci už boli predmetom diskusí pri prijímaní e, smernice o ochrane spotrebiteľa a pri digitálnych e, službách, ktoré vtedy ešte nezohrávali takú veľkú úlohu. A dnes e, zistujeme, že niektoré veci sa už podarili celkom dobre a, a ten dôkaz, že z právom eh, odstúpenia od zmluvy nie sú nejaké problémy. No a presvedčil, myslím si, že, na, že úpravu, ktorá je vlastne eh, veľmi dobrá s nejakými inými obmedzeniami, eh, by sme mali meniť. Keď spotrebitelia presne vedia, čo je v súlade s právom, čo je správne, potom tieto práva môžu aj v celej Európe aplikovať. Takisto takto je to zo so smernicou o právach e, cestujúcich. A takto je to aj tu. A keď to obmedzíme, nemyslím si, že e, poslúžime veci, ale niečo, čo dobre e, funguje, vlastne pochybníme. Ale keď teraz už hovorím o tom, že potrebujeme zjednotenie, potrebujeme veci, ktoré sú užitočné pre spotrebiteľa, E, darí sa nám e, úpravy, ktoré máme a ktoré e, sú v Európe, že tieto by sme mali udržať túto jednotnosť. V tom súhlasím so spravodajcom. Nemali by sme veci, ktoré máme dobre otvárať. Niektoré rozdiely sú tam napríklad tie podomové obchody. Áno, ale eh, nie je tomu tak, že členské štáty nemajú nejaké iné možnosti prostredníctvom kontrol a podobne proti tomuto eh, pôsobiť. Preto by eh, som považoval za dôležité, keby mi odborníci vysvetlili, aké možnosti majú členské štáty takéto nekalé praktiky, ktoré sa často na lokálnej úrovni objavujú, potierať a bojovať proti nim a tiež aká osveta sa robí v tomto smere medzi spotrebiteľmi v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj panelistom, naozaj bolo veľmi zaujímavé pozrieť sa na niektoré otázky, ktoré ste vznesli, e, napríklad transparentnosť onlineových e, platform a postupy pri e, porušovaní pravidiel. Rada by som sa venovala jednému problému a síce sekundárnemu trhu s predajom vstupeniek. Tam sa veľké zisky robia na úkor spotrebiteľov. Keď sa pozrieme na niektoré príklady, ktoré tu boli spomenuté, mm, pokiaľ ide o spotrebiteľov, e, ktorí si chcú napríklad pozrieť nejakú show, nejaké predstavenie v, ako napríklad Hamilton v e, Londýne. E, tam boli obrovské zisky e, pri e, predaja. Napríklad e, tam už máme upravené aj, že ďalšie predávanie je zakázané, alebo Via Gogo musel zaplatiť za zavádzanie spotrebiteľov. Čiže toto musí byť tiež vec, na ktorú sa pozrieme, keď môžeme vyriešiť problémy, čo spotrebitelia s týmto môžu urobiť. Keď sa pozrieme, ako sú ľudia zneužívaní na tomto trhu, to čas obrazu. To nie je e, akceptovateľné pre nás v našom e, výbore a musíme sa pozrieť na to, čo môžeme urobiť preto, aby sme toto zneužívanie e, zamedzili. Čiže toto sú veci, na ktoré sa musíme pozrieť. Napríklad stránky, ktoré predávajú ďalej vstupenky, že by tam mala byť väčšia transparentnosť Spomínali ste e, to konzistentne v rámci vašich prednášok a tiež etika, e, rôzne e, poplatky za, pre, pre teda predávajúceho Takže to sú webovské stránky a platformy, ktoré e, zohrávajú kritickú úlohu aj pri e, e, reklame. Ľudia koľkokrát nevedia, čo urobili, keď tam nakupujú a to je neakceptovateľné. Napríklad pozerám sa na spravodajcu zo Spojeného kráľovstva. Tá problematika v súvislosti s koncertom Eda Šírena keď 10 e, e, tisíc e, ľudí si kúpilo neplatné vstupenky a musel sa to refundovať. Jeden z potrebiteľ 4 tisíc libier dostal vrátených za 4 vstupenky. Takže musíme tieto príklady využiť a teda si uvedomiť, čo chceme ponúknuť spotrebiteľom, čiže niektoré veci eh, sa dajú napraviť. Každopádne toto som spomenula ako príklad, e, pretože je dobre hovoriť si e, o príkladoch, keď hovoríme o nekalej e, praxi. Každopádne ďakujem za vaše prezentácie, naozaj boli veľmi užitočné a dobré. Ďakujem pekne. Katrina, teraz dám slovo späť prednášajúcim, aby nám zodpovedali na otázky, ktoré boli položené pani Klapštajn najprv. Um, pán Áno, nemôžete zodpovedať otázku, že koľko ľudí kúpi alebo nekúpi. Ja napríklad som sa pozerala na to právo odstúpenia od zmluvy eh, na riešenie nejakých problémov, že nemôžete ísť niekedy do obchodu a otestovať si to sám, keď kupujete online. alebo. Preto som ja spomenula, že ak toto chcete urobiť a chcete zobrať do napríklad to, že tie údaje, sú tak nedostatečne e, označené, takže musíte urobiť najprv prehľad toho, že čo sa udeje a čo sa neudeje. Takisto sa treba pozrieť na to, že čo sa tu momentálne navrhuje, že napríklad spotrebiteľ by bol úplne stratený ohľadne toho, že či vyskúšal veľa alebo nedané výrobky. Už v nemeckej diskusii napríklad teraz keď v roku 2013 sme mali zmenu práva na odstúpenie od zmluvy, tak sa hovorilo o tom, že do akej miery spotrebiteľ je oprávnený testovať a sa tam explicitne povedalo, že, je, e, že má právo testovať to vo viac než jednom obchode. Takže bola tu diskusia, sú tu určité problémy, ktoré možno povedú k väčšiemu zneisteniu spotrebiteľov. Ak by sme, mali by sme reagovať na tie otázky po nemecky či po anglicky, a pokiaľ ide o pána Armonda a jeho otázku, ja si myslím, že teda ak sa pozeráme na historický spôsob, ako sa vyvíjalo to právo na odstúpenie od zmluvy, tá situácia v súčasnosti je tako dokonalo, podľa môjho názoru, tak ako to teraz máme spotrebiteľ, môže žiadať vrátenie peniazy, ak chce. Týmto sa vlastne vráti k tej nemeckej situácii, ktorú sme tu mali, e, vlastne zaplatenie proti služby, ak chce, môže, ak nechce, nemusí. Ak chce získať väčšiu bezpečnosť, môže. Ak nechce, môže to zaslať naspäť a nemusí teda žiadať preplatenie alebo vrátenie peňazí. Keď som sa pozerala na údaje ohľadne toho, že koľko spotrebiteľov využije toto právo, tak sa iba napríklad povedalo, že v podstate nie je to až také dôležité, nemusíme sa e, pozerať na ten postup včasného vrátenia, pretože spotrebiteľa by to neuplatnili ale pokiaľ ide o tých, ktorí to chcú oplatniť, to som sa snažila skúmať a títo by to nemali možné, takže treba to trochu vyvážiť. A takisto pokiaľ ste hovorili o hospodárskom aspekte, o tom, že napríklad Amazon ničí viaceré výrobky, toto má takisto ekologický dopad, ktorý prináša za sebou to právo na odstúpenie od zmluvy, ale opätovne musíme sa pozrieť aj na to, teda musia to preskúmať obchodníci a buď zašlú zašľú ten tovar naspäť a dá sa na platformu a možno sa to opätovne predá. Ale čo ma teda zaujímalo, že ak tento, tieto navrhované zmevy by sa stali zákonom, tak bude tu skutočne veľa aj dopravných nákladov a má to ekologický dopad opätovne, pretože to treba zaslať spotrebiteľovi, potom zasa naspäť. ak nedostane on naspäť peniaze, tak jednoducho predávajúci chce ten tovar mať naspäť, takže sú tam tri cesty toho tovaru, tam naspäť a tam. Takže to je takmer všetko, čo sa mňa týkalo. Ďakujem pekne. Ja by som teraz reagovala na tú otázku toho, tej dohody. Ak si myslím, že kupujete napríklad prášok alebo sír, XY, tak očakávate, že tento výrobok bude mať rovnaké ingrediencie aj v členskom štáte číslo 2. Takže e, možno by ste mali mať na označení tohto výrobku napísané, že napríklad výrobok je bez palmového oleja alebo napríklad e, sír je určený pre slovenský trh a tak podobne. Ja si myslím, že by to skutočne malo byť uvedené na balení a e, tým pádom sa už mení podľa mňa aj názov, ak je to tam spomenuté, že to je skutočne určené pre tento národný trh, alebo, je, alebo to neobsahuje e, palmový olej, tak e, to mení meno. Yes, thank you very much. Uh, I'll try to cover... Áno, ďakujem pekne. Ja sa budem snažiť venovať e, tým hlavným otázkam. Možno teda začneme s tým, čo sa spýtal pán Dalton, pokiaľ ide o ranking a prečo je veľmi dôležité zlepšiť transparentnosť Znovu, ako som už povedala, je veľmi dôležité pre spotrebiteľov, aby pochopili, akú, aký druh ponuky dostane a na akom základe táto ponuka bola realizovaná. Ja si myslím, že porovnávanie so supermarketmi je dobrým nápadom, ale nefunguje to takým spôsobom, ako ste to predpísali, pán Dalton, pretože nejde tu iba o to, že čo sa kde nachádza na polici v supermarkete, a že to nemáte takto rovnako aj v online nových e, stránkach Ide tu skôr o to, že ak porovnávate, tak by sa očakávalo, že vidíte napríklad cez supermarket a tie jednotlivé výrobky na policiach menia svoje ceny, pretože vy ste ten, ktorý kráča a ak pôjdem ja za vami, tak budú iné ceny. Takže toto je to porovnanie, ktoré tu vidíme a toto by sa udialo napríklad v supermarkete, ak by ste to porovnali napríklad s tým, čo by sa mohlo udiať v rámci online prostredia a preto potrebujeme lepšiu transparentnosť a lepšiu informovanosť spotrebiteľov, prečo sú tu tieto konkrétne ceny a aký základ, na akom základe boli ustanovené. Pokiaľ ide o sankcie, hovoríme tu o maximálnych sankciách, takže to, čo navrhuje komisia, tieto maximálne sankcie musia byť k dispozícii členským štátom na to, aby v prípade eh, jednotlivých prípadov mohli sa uvaliť nižšie sankcie a potom je to aj dlhý zoznam kritérií, ktoré sú záväzné pre členské štáty, na to, aby sa zohľadnili rôzne prvky prípadov porušenia, napríklad, napríklad povaha porušenia, či to bolo opakované porušenie. Sú tu viaceré kritéria, ktoré umožňujú prispôsobiť tú situáciu aj pre malé a stredné podniky, ktoré možno nebudú plniť tie podmienky. A pokiaľ ide o nie, ešte tu bola jedna otázka, pokiaľ ide o záruky, prečo by sme za, žiadali napríklad zdieľané, ručenie. Toto by sa malo týkať iba niektorých eh, situácií, kde napríklad dominantné postavenie sprostredkovateľa a myslím, že je len férové, ak povieme, že je to, ak je tu nejaká dominancia, ktorá má dopad aj v ekonomickom vzťahu, je teda férové, aby spotrebiteľ takisto mohol eh, mať dosah to, na túto platformu. Pán Armovi si zapýtali na právny základ, pokiaľ ide o právo obchodníka znížiť e, peniaze, ktoré vráti v prípade odstúpenia od zmluvy, ak tu dojde k zníženej kvalite. Ja som teraz nenašla e, informácie, mám tu iba telefón, ale pošlem vám e-mail, bude to medzi článkom 10 až 15, pokiaľ ide o smernicu o ochrane spotrebiteľa, pretože toto bolo nové harmonizované právo, ktoré bolo zavedené v roku 2011, keď smernica o ochrane spotrebiteľov bola e, pripravená. Nebolo to v starej smernici. Je to dodatočné právo, ktoré dostali obchodníci k dispozícii. Nám sa to veľmi nepáčilo, to je iba pre vašu informáciu, ale je to teda právo, ktoré majú a ja neviem, že prečo to nie je dostatočné. A možno iba pár slov, pokiaľ ide o to, čo ste povedali, Catherine, ohľadne e, opätovného predávania lístkov. To je možno veľký problém pre spotrebiteľov. Ja by som chcela povedať, že už sme dvakrát oslovili Európsku komisiu, takisto aj sieti CPC, to znamená sieti e, úradov pre ochranu spotrebiteľov, pretože oni to začali preskúmávať, ale dopracovali sa, nedopracovali sa k takému bodu, že by spoločne pristúpili k riešeniam alebo nejakročili voči niektorým spoločnostiam. To znamená, je tu napríklad taká situácia, že sa zavedú nejaké obmedzenia tým, že sa zakážu nejaké postupy, ak tu dochádza k nejakému organizovanému nákupu lístkov, ktoré sa potom predávajú nad rámec vlastnej ceny. Ja si myslím, že to sú postupy, ktoré treba zakázať. Nespomínala som to preto, pretože ešte stále zvažujeme, ako to vyriešiť s členskými štátmi, ale predložíme pozmeňujúce návrhy aj v tomto kontexte. Ďakujem pekne. I can still answer. thank you. First of all to Mr. Dalton. Uh... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o pána Daltona, ja by som navrhol, aby ste sa pozreli na ten text samotný, pokiaľ ide o e, taký celoplošný prípad porušovania. V tom právnom texte nenájdete žiadnu odvolávku na takéto celoplošné porušenia. Je to skutočne veľmi vágne Takže to je prvá poznámka k tomuto. Pokiaľ ide o právo odstúpenia od zmluvy, mám dojem, že komisia navrhla e, návrh, aby sa zbavila tohoto práva odstúpenia. Ja si myslím, že to nie je pravda. Právo na odstúpenie od zmluvy bude pokračovať aj ďalej. Jediná vec je, že v niektorých prípadoch tu budú zmeny a tam nerozumiem, že aký je teda vlastne problém. My máme údaje, mimochodom máme tu napríklad prehľad v Belgicku z roku 2007, kde napríklad 100 spotrebiteľov pripúšťa, že nikdy nemali v úmysle kúpiť niečo, keď si objednávali prostredníctvom elektronického obchodu. To znamená, 5 z 10 pripustilo, že si nekupuje niečo. Ja si myslím, že tu sú takisto sťažnosti zo strany našich obchodníkov, napríklad nábytok bol zaslaný späť, pretože napríklad e, išlo tu organizovanie záhradnej party, na druhý deň sa to zaslalo naspäť do obchodu, takisto pokiaľ ide o luxusné odevy, niekto ide na party, potom to znovu pošlo naspäť. Teraz napríklad v Belgicku máme veľa televízorov, ktoré sa zasielajú naspäť. Teraz po, po tom, čo v Belgicko prehralo vo futbale, takže môžem uvieť ďalšie príklady. Myslíte si, že toto je úprimné správanie sa? Ak zodpovedné správanie sa, ak kúpite niečo, vy to použijete ten produkt, produkt a potom ho zašlete naspäť. Pre mňa toto je podvod. A toto je jediná vec, ktorú som chcel povedať pani Gepard. Toto je pre mňa podvod. Ak vy ako spotrebiteľ využívate nejaký výrobok a potom ho pošlete naspäť. Musíme si to povedať na rovinu. Toto je jediné, čo som chcel povedať a nerozumiem, že takisto spotrebiteľské organizácie nesúhlasia s týmto. Pokiaľ ide o túto tému, podľa mňa toto je jednoducho nečestné správanie zo strany spotrebiteľov. A ešte raz, pokiaľ ide o právo odstúpenia od zmluvy, treba sa pozrieť na to, že aký tu bol vlastne dôvod na zavedenie tohto. Tá logika za tým je, že zvyčajne obchod sa uzavrie, ak máte dohodu, pokiaľ ide o výrobok a jeho cenu. A v prípade elektronického obchodu, ale aj svojho času napríklad tu boli takéto, takýto predaj na diálku prostredníctvom katalógov, tak tedy ste nevideli tieto výrobky. Jediný dôvod, jediný, pokiaľ ide o právo na odstúpenie od zmluvy, je to, že spotrebiteľ si overí ten výrobok. Pretože v normálnom kamennom obchode môžete si ohmatať ten výrobok. Takže všetko, čo je nad rámec tohoto, je vlastne nedodržiavanie ratio legis, ktoré súvisí s tým právom na odstúpenie od zmluvy. Takisto sa hovorí, že nie sú k tomuto údaje. My máme údaje k dispozícii a mimochodom urobili sme aj konzultácie so, s našimi členskými organizáciami, ktoré sú organizáciami, ktorými spolupracujeme. Ja si myslím, že to je takisto hodnotné, keď napríklad komisia má konzultácie s predstaviteľ s organizáciami a zbiera údaje, tie údaje, ktoré teda majú k dispozícii ohľadne tých ťažností, ktoré treba brať vážne. A pán Armemo, ja si myslím, že ste spomenuli niečo, čo sa týka Amazonu a že oni teda ničia výrobky naše stredné a malé podniky neničia tieto výrobky, ale je skutočnosťou, treba to takisto povedať na rovinu, vy si niekedy kúpite nejaký výrobok, kde je porušené balenie. Ani v supermarkete to nerobíte, vždy si vyberiete iný výrobok. Takže iba aj teda, keď je pokazený obal, tak už predsa je tu strata pre obchodníka a pokiaľ ide o systém zasielania výrobkov, e, viaceré z týchto veľkých podnikov v prípade elektronického obchodu majú už veľké problémy vzhľadom na skutočnosť, že veľa výrobkov je zasielaných naspäť, pretože to je vlastne znižená. E, to súvisí s nákladmi, s časom a s energiou a to treba takisto brať do ja takisto nerozumiem, že prečo tu bol použitý argument, že ak my chceme z nášho uhla pohľadu zlepšiť právo na odstúpenie od zmluvy, tak by to malo negatívny dopad na elektronický obchod. V prvom rade, prečo je elektronický obchod, alebo mal by byť lepší ako normálny kamenný obchod. My podporujeme elektronický obchod preto, že je to vlastne dodatočná výhoda pre malé a stredné podniky, ale nie je to lepšie ako klasický kamenný obchod. Takže nie je tu žiadny dôvod na to, aby týmito dvomi zmenami v legislatíve bol elektronický obchod znevýhodený čo do popularity. Zopakujem to ešte raz, ide to skutočne o zneužívanie práva odstúpenia od zmluvy. A pokiaľ ide o tú poslednú otázku, tu si už nepamätám, že kto sa ju spýtal, či to bol pán Armemo alebo pokiaľ ide o ten podomový predaj, že akým spôsobom môžeme tieto problémy tu vyriešiť. Poviem to na rovinu, neviem, aký problém ste spomenuli. Ja si myslím, že mm, je to možno iba v Českej republike, takže možno treba využiť e, info, argument ten, že nemáme dostatočné informácie na to, aby sme e, vnímali ten problém ako problém. Ďakujem pekne a predtým, než dám slovo späť spravodajkyni, by som ešte dala slovo Európskej komisii. Máme tu dvoch predstaviteľov. Máme tu pani Rodríguez Galino a pána Prieditisa. Takže nech sa páči, dohodnete sa, kto sa chce vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ak vám nevadí tak my sa vyjadríme obaja, budeme sa striedať k jednotlivým témam, ktoré tu odzneli, ale veľmi stručne. Takže najprv ja chcela by som sa poďakovať vám za to, že ste zorganizovali toto vypočutie. Ďakujem spravodajcovi za to, že sa tam zaviedli tieto ambiciozne e, lehoty, ktoré boli zavedené takisto aj lehoty, ktoré boli navrhnuté zo strany komisie. Ďakujem tieňovým spravodajcom a spravodajcom, ktorí sa venovali k dôležitým témam a ďakujem aj panelistom. Ja nemôžem teraz reagovať na všetky tie otázky, ktoré tu dnes boli spomenuté. Ja si nemyslím, že to je ani cieľom dnešného vypočutia. Budú tu ďalšie príležitosti pre komisiu, aby sme boli vo vašom výbore častejšie. Chcela by som možno v stručnosti pripomenúť, že aké sú teda ciele tohto návrhu Omnibus, tejto modernizácie aj pokiaľ ide o reprezentatívny e, postup, ktorý je súčasťou tohto balíčka nového prístupu k spotrebiteľom. Ide tu predovšetkým o lepšie, lepšiu vymožiteľnosť e, práv spotrebiteľa. Tie návory ste tu spomenuli, takisto sankcie, penál, e, možné nápravy, takisto modernizácia zákona pre ochranu spotrebiteľov, na to, aby sme dostali tým očakávaniam digitálneho trhu, preto tu máme tieto návory, ktoré robíme predovšetkým, pokiaľ ide o transparentnosť platformiem hovorili sme o tom dnes takisto, zníženie toho bremena do istej miery pre podniky, preto tu je ten návrh napríklad aj na právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré nie je až také populárne, možno nie v tomto výbore. Vrátim sa k tomu trochu neskôr a ešte aj objasnenie, ktoré sa týka niektorých existujúcich pravidiel, ktoré sa ukázali ako ťažké čo do implementácia v súčasnej fáze, napríklad objasnenie ohľadne duálnej kvality, niečo, čo tu bolo spomenuté a takisto aj pokiaľ ide o podomový predaj. Ak by sa mohla teda v stručnosti začať, z jednou z tých tém, ktoré tu spomenuli takmer všetci, toto právo na odstúpenie od zmluvy. Ja by som chcela odstúpiť to stanovisko a úmysel komisie v tomto kontexte. V podstate tu ide o to, aby sme nastolili vyváženosť medzi vysokou mierou ochrany spotrebiteľa, ale na druhej strane aj medzi konkurenciou jednotlivých podnikov, predovšetkým pokiaľ ide malé a stredné podniky, ktoré predávajú svoje výrobky online. My v plnej miere podporujeme toto právo na odstúpenie od zmluv, ale takisto si myslíme, že nová legislatíva v tomto, tejto fáze môže nadmerne zaťažiť onlineových úprimných predávajúcich, pretože tie pravidlá sú nadmerne komplexné a môžu viesť k zbytočným sporom. Toto je teda situácia, ktorá sa týka súčasných očakávaní zo strany spotrebiteľa, ktorý musí prijať prijať tento vrátený tovar a musí ho predávať ako second-handový tovar. A takisto iní tu zase vysvetlili už v mojom mene, že možno toto môže viesť k ťažkému procesu, k diskusiám a problémom a k nejakej ťažkosti dosiahnuť dohodu. Teda čo tu my navrhujeme a toto je našim cieľom? Chceme mať predvydateľnejšie pravidla, pokiaľ ide o právo na odstúpenie od zmluvy pre obe strany. Spotrebiteľ nemal zaslať používaný tovar, ktorý používal viac, než bolo potrebné v prípade overenia si funkčnosti výrobku, alebo či to splňa vaše očakávania. Takisto e, je tu aj riziko, že môže prísť o 100% tých financií, ktoré má predávajúci, by nemali stratiť pravidlo, by nemali stratiť právo na to, aby mohli vrátiť tento tovar. Mali sme tu viaceré výmeny názorov dnes ohľadne tejto témy, ohľadne údajne, budem sa k tomu vrácať ohľadne tých údajov, ktoré máme v tomto kontexte. Ale chcela by som teda zdôrazniť, že pokiaľ ide o našu dohodu v tom návrhu, ktorý sme my predložili, pokiaľ ide o právo na odstúpenie od zmluvy, to by sa malo týkať iba menšiny spotrebiteľov, teda tých, ktorí nie sú nepostupujú správne, pokiaľ ide nakladanie s týmto tovarom v prípade odstúpenia od zmluvy. Nemalo by sa však meniť nič pre väčšinu spotrebiteľov, ktorí uplatňujú toto právne odstúpenie od zmluvy v súlade s pravidlami, rovnakým spôsobom, ako by to napríklad urobili v kamennom obchode, keď si kupujú niečo. A pokiaľ ide o ten argument, ktorý som tu dnes tiež počula, že navrhované pravidlá by mohli otvoriť dvere pre, pre predávajúcich, ktorí by mohli zneužívať svoju pozíciu Pozrime sa na to otvorenie. Ak niekto chce spotrebiteľa oklamať, ktorý si chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, tak nevráti peniaze spotrebiteľovi odhľadnúť od pravidiel aj vrátane súčasnej situácie. A toto je jednoducho správanie, ktoré musíme doriešiť tým, že tu bude, mm, budú pravidla vymožiteľnosti práv pre ochranu spotrebiteľa. To je takisto súčasťou toho nášho nového návrhu. A pokiaľ ide o tých e, dobrých obchodníkov, väčšina obchodníkov teda je poctivých, e, sa dodržiavajú tu pravidla a robí sa všetko preto, aby vyšli v ústrety spotrebiteľom, aj pokiaľ ide napríklad o snahu ponechať si reputáciu. Reputácia je veľmi dôležitá. Poškodenie dobrého mena v prípade online obchodu, napríklad negatívna recenzia môže mať negatívny dopad predovšetkým na tých obchodníkov, ktorí predávajú online. Pani predsednička, ešte v stručnosti, viaceré pripomienky tu odzneli na tému sankcií, tak pokiaľ ide o spôsob výpočtu, pokiaľ ide o ten celkový obrad. My teda to e, dávame do súvisu s tou novou legislatívou, všetkým pokiaľ ide o nariadenie týkajúce sa ochrane údajov, ktoré súvisia s tými mechanizmami, ktoré my navrhujeme, pokiaľ ide o výpočet toho, tej pokuty. V tejto súvislosti musím povedať, že niektoré z našich členských e, štátov majú aj vyššie stropy než tie 4 ktoré navrhujeme, ale takisto aj dopad, ktorý to môže mať na firmy. Chcem objasniť, že tento maximálny obrad, ktorý navrhujeme, e, by sa mal týkať naozaj iba e, tej definície tých porušení, ktoré e, sú veľmi rozšúrené, rozšírené. Orgány e, e, Európskej únie v rámci našej kooperačnej siete by sa tým zaoberali. Naše skúsenosti hovoria o tom, že do takmer výlučne sa to, tieto prípady týkajú veľkých firiem, nie malých a stredných podnikov. Prosím, mohli by ste to zhrnúť, pretože e, nemáme žiaľ dosť e, času, máme pred sebou ešte veľa tém. Žiaľ, nemôžem sa venovať e, všetkým otázkam, nemám čas odpovedať všetky, možno k tej dvojakej kvalite ešte. Chcem len spomenúť, že našim úmyslom nie je zakázať produkty, ktoré majú odlišné charakteristiky. Našim návrhom sú produkty, ktoré sú eh, predávané ako identické, avšak eh, eh, sú jasne odlišné. Dúfajme, že metodika, ktorú vytvorilo spoločné výskumné centrum a ktoré sa moment, ktorá sa momentálne te- testuje, pomôže členským štátom identifikovať, čo je identické, čo je podobné kde sú rozdiely, ktoré sa nemôžu tolerovať, ale uh, Eh, uvedomujeme si, že sú tu produkty s odlišnými charakteristikami. Uh, samozrejme, uh, závisí to od uh, napríklad dostupnosti nejakých surovín, uh, chutí spotrebiteľov, uh, tradície môžu byť uh, teda predávané pod rovnakým názvom, ale uh, členské šaty musia potom odôvodňovať od prípadu k prípadu, v ktorom prípade považujú túto, tento postup za uh, nelegálny. A pokiaľ ide aj e, o nápravné prostriedky, transparentnosť platformiem a ostatné témy, e, žiaľ nemáme teraz čas, aby e, som na to odpovedal. Dúfam, že bude príležitosť niekedy na budúce. Ďakujem. Samozrejme, toto je vždy možné. Slovo by som chcela eh, dať nášmu spravodajcovi, Den Dalton, nech sa páči, ďakujem, budem sa snažiť byť stručný. Chcel by som sa venovať trom oblastiam. V prvom rade, pán Hendrik, chcem vám poblahoželať, pretože ste zjednotili pani Gebhardt a mňa. Ak poznáte históriu tohto výboru, tak to sa eh, stáva zriedka kedy. Jednoducho, eh, nemôžem úplne akceptovať, čo hovoríte. My sme e, výbor e, spotrebiteľov, e, nemyslíme si, že spotrebitelia klamu, ako ste to práve nadniesli. Východiskom je, že ak od, právo odstúpenie od zmluvy odnímete, tak treba si uvedomiť, že nie sú tu len nečestní obchodníci, ale aj čestní a treba uznať, že tu môžu e, vzniknúť aj skutočné problémy a nemôžeme spotrebiteľov uviesť e, do veľmi zraniteľnej e, pozície. Takže tu je celkom zrejme, akú pozíciu zaujme náš výbor v tejto téme. No a treba rozlišovať medzi aby sme svojimi postupmi a právnymi predpismi biznesy by mali e, prísne e, e, vlastne uplatňovať právo od zmluvy Niektorí samozrejme ponúkajú nižšie náklady, ale potom ste e, ponechaní sami na seba v prípade problémov. Niektorí majú trošku vyššie ceny, ale ponúkajú lepšie služby spotrebiteľom. Takže nechávate spotrebiteľom e, možnosť vybrať si, či budú mať lacný produkt bez e, práv spotrebiteľov alebo drahší produkt E, bohatší za to zaplatia, budú mať viac práv a, a takto by ste Ryanairizovali celý e, trh. Toto vôbec nie je odôvodnené a ak e, je tu aj trochu zneužitia, ak chcete podporovať elektronický obchod, Musíte zabezpečiť, aby spotrebitelia dôverovali eh, v nákupy, aby vedeli, že eh, budú eh, vyplatení v prípade problémov. A v tomto zdieľam náhľady kolegov na túto tému a k dvojitej kvalite E, e, tá e, odpoveď, do toho som sa práve bál, je, toto má byť označené, toto je pre slovenský trh, pretože je tam izoglukóza, toto je pre belgický trh, obsahuje to cukor, to je naozaj rozdelenie vnútorného trhu, pravý opak toho, čo by nám malo ísť. Ranking, toto je veľmi zaujímavá oblasť, teším sa na diskusie v tejto sfére a čo povedal Buek. E, to, čo spomenuli e, e, v prípade supermarketov, keď idete do Delezu v strede Bruselu, máte odlišné ceny než niekde na vidieku. Jednoducho z rôznych dôvodov si vyžadajú za rovnakú vec odlišné ceny a ten istý produkt spotrebiteľ môže dostať lacnejšie aj e, teda, e, e, na nejakom svete. Deje sa to v offline svete a deje sa to aj v online svete. Budeme mať pravdepodobne odlišné názory medzi sebou. Ja sa teším na diskusie na túto tému. Chcel som len spomenúť tento zemový bod. Správa bude hotová budúci týždeň, kolegovia, a teším sa na našu spoluprácu na nej v budúcom období. E, ďakujem. Áno, zaujímavé čítanie pre nás všetkých počas letnej prestávky. E, chcela by som poďakovať našim e, panelistom za ich informácie, spravodajcovi komisii, tieňovým spravodajcom. Týmto môžeme uzatvoriť tento bod programu a prejsť k ďalšiemu bodu na našom programe kde by e, išlo o preskúmanie kompromisných podmienujúcich návrhov, pokiaľ ide o pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov únie týkajúcich sa výrobkov. Spravodajcom je Nikola Danti. Máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcel by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a personálu z politických skupín, tieňovým spravodajcom, poslancom, pretože práca, ktorú sme doteraz odviedli, bola veľmi intenzívna. A myslím, že e, umožnila, aby vznikol text, e, e, za ktorým je veľká zhoda je to viac než 60 článkov, je to dlhý text. Dnes by som s vami chcel e, prejsť iba tie najdôležitejšie časti tohto textu a body, ktoré predstavali určité problémy, na ktorých sme museli viac e, popracovať, aby sme e, sa dohodli Včera bolo posledné e, stretnutie tieňových spravodajcov, keď sme sa sústredili na tie tri kľúčové body tohto návrhu. Článok 2, e, rozsah pôsobnosti, článok 4, e, kde ide o zodpovedné osoby a E, potom e, otázky týkajúce sa národných orgánov. Ak dovolíte, prešiel by som teraz e, týmito článkami a vyjadril sa na záver. Takže k rozsahu pôsobnosti za nebezpečné sme považovali, ak by sa toto malo príliš rozšíriť. Vieme, že toto nariadenie si dáva za cieľ E, pokryť všetky harmonizované e, produkty v osmom rozsahu pôsobnosti. Niektoré pozmaňovacie návrhy chceli rozsah pôsobnosti rozšíriť aj o neharmonizované produkty. E, nadobudli sme dojem, že je to možno príliš v roku 2013 Európsky parlament urobil návrh, ktorý je doteraz eh, blokovaný na rade. Doteraz čakáme na odblokovanie situácie, na spoločnú pozíciu rady. Nevieme. Máme tu tému vzájomného eh, uznávania, nariadenia o vzájomnom eh, uznávaní. Spravodajcom je pán Štefane. O tejto téme budeme diskutovať o chvíľu. Takže aj tieto témy sa prelínajú a preto je veľmi ťažké harmonizovať takýto typ e, legislatívy. Ale e, sme e, otvorení čiastočnému rozšíreniu, hlavne pokiaľ ide o všetky časti týkajúce sa colnej, časti 20, články 26 až 30 v prípade harmonizovaných a neharmonizovaných produktov. To by umožnilo väčšiu kontrolu, hlavne pokiaľ ide o produkty, ktoré sa dostávajú na jednotný trh eh, cez colnice, ktoré prichádzajú zvonka jednotného eh, trhu. Ďalším dôležitým bodom tohto nariadenia je článok 4, ktorý sa vzťahuje na eh, zodpovednú osobu, tak ako je definovaná v prvom návrhu komisie ktorý sme pozmenili, eh, pokiaľ ide aj o lingvistické hľadisko, aj eh, sme sa snažili identifikovať, aká je konkrétna zodpovednosť eh, takejto osoby. Je jasné, že za definíciou tejto osoby je snaha tú medzeru, ktorú tu poznáme momentálne, odstrániť, hlavne pokiaľ ide o elektronický obchod a určité typy produktov, ktoré sa dostávajú na trh a ktoré nemajú oficiálnych eh, dodávateľov, eh, ktorí by mali naozaj vysoké eh, povinnosti, alebo kde ide o produkty teda z jednotného trhu, kde Zodpovednosť e, má e, vyrábajúca firma, výrobca. V tomto prípade by som chcel objasniť, že vo veľkej väčšine prípadov sa nič nezmení. Väčšina e, výrobkov, je, tam je referenčný bod výrobca alebo dodávateľ, ale veľa sa toho zmení v prípade online produktov, ktoré naopak takéto referenčné body zatiaľ nemajú a zmení sa to aj e, pre e, produkty, ktoré sa dostávajú na trh a nemajú takúto referenčnú osobu, ktorá by e, bola určitým garantom za to, že tieto produkty sú bezpečné a bola by táto osoba vlastne kontaktovateľná zo strany orgánov dohľadu, ktoré by si chceli overiť určité pochybnosti, pokiaľ ide o konformitu takýchto produktov. A potom sú tam ešte ďalšie dôležité články 7, 8, 8 protokoly a podobne. Tu sme sa e, snažili článok 7 odstrániť, pretože v článku 7 e, sa e, nachádzala nachádzali nebezpečné prelínanie e, online e, konzultantov a e, platby pre národné orgány. My sme chceli zabrániť možnému konfliktu záujmov, ale zároveň sme chceli povedať, že je dôležitá silná a pozitívna spolupráca medzi činnosťou orgánov e, dohľadu nad trhom a e, súkromnými, e, či už jednotlivcami alebo združeniami. Ale treba tam zabezpečiť naozaj neutralitu a takéto protokoly o dohode medzi jednotlivcami a národnými orgánmi by mali by potom komunikované všetkým národným orgánom tak aby to podporilo spoluprácu medzi národnými orgánmi, komisiou, jednotlivými firmami. Článok 14, e, to bol tiež e, dôležitý bod e, právomoci, ktoré majú národné orgány. Ja myslím, že naozaj sa nám podarilo nájsť dobrý kompromis k tejto citlivej téme pokiaľ ide o pravomoci e, orgánov dohľadu. My sme presvedčení, že tieto orgány dohľadu musia mať e, potrebné pravomoci, ktoré by umožňovali efektívny dohľad. Určite tieto sa musia, e, musia byť formulované, musia byť proporcionálne a musia byť v súlade s národnými predpismi, platnými pre jednotlivé orgány. Veľmi sme diskutovali na našich zasadnutiach tenových spravodajcov o právomoci um, zatvárať internetové stránky, ktorú by mohli mať orgány iba za pomoci súdnych uh, orgánov, uh, kedy by vyvstala um, takáto potreba, napríklad, že by sa on, prípa- eh, predávali online produkty, ktoré nie sú konformné. Uh, Uzatvorenie takýchto internetových stránok je umožnené iba, ak by najprv o tom rozhodli, ak by to schválili e, súdne orgány. A potom e, články 31-33, e, Európska sieť orgánov dohľadu nad trhom. Toto určite predstavuje prvý dôležitý krok, ktorý by zabezpečil užšiu spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad trhom. Vieme, že e, v Európe ich je približne 500 e, v jednotlivých 28 členských štátoch. Je to naozaj obrovské číslo. Ale toto e, umožní taký prvý krok k spoločnému európskemu systému dohľadu nad trhom. Na záver by som chcel povedať, že je to z môjho pohľadu veľmi dôležitá téma, ktorá umožní zabezpečiť, aby všetky témy, všetky produkty, ktoré e, sú na vnútornom trhu, e, sú konformné s pravidlami, ktoré sme si stanovili. A e, chceme vyslať aj dôležitý signál, pokiaľ ide o piráctvo, a um, uvádzanie na trh nekonformných výrobkov, ktoré by boli e, falšované výrobky. Ja si myslím, že tu sú potrebné prísnejšie normy. Vnútorný trh je dnes odlišný než ako vyzeral pred pár rokmi. Neprijal sa legislatívny balíček z roku 2013 z toho vyvstáva jasne vytvorenie e, efektívneho e, európskeho systému dohľadu nad trhom. Treba aj viac zainteresovať európske firmy, ktoré sú veľmi kontrolované dennodenne. E, je tu kontinuálny dohľad zo strany verejných orgánov v určitých oblastiach, ale nie je tu dohľad nad tými, ktorí dovážajú z tretich krajín tí sú e, veľmi voľní, nie sú dostatočne kontrolovaní, pokiaľ ide o produkty, ktoré uvádzajú na trh. Dovolím si ešte raz opakovať poďakovanie tieňovým spravodajcom a všetkým e, spolupracovníkom. Veľmi intenzívne sme spolupracovali, ale veľmi efektívne. Snažili sme sa spoločne nájsť kompromis, aj e, pokiaľ ide o tie, e, tie jednotlivé komplikované, zložité body. Dúfame, že sa nám podarí Eh, dopracovať ku eh, záverečnému výsledku, tak aby sme eh, mohli pozitívne hlasovať v septembri. A takisto aj veríme, že rakúske predsedníctvo sa bude tejto veci na rade venovať, aby sme docelili čo najlepší pokrok, aby sme do konca tohto legislatívneho obdobia mohli našim firmám ponúknuť systém dohľadu, ktorý by posilnil tak situáciu spotrebiteľov, ako aj dal jasné na návrhy e, popísali jasne situáciu pre naše podniky. E uh, e, ďakujem. Teraz sa budú vyjadrovať poslanci z jednotlivé politické skupiny. Najprv pán Karas. Pani predsednička, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia. Nepovažoval som už vlastne za možné, že sa nám to predsa len podarí skončiť pred e, letnou e, prestávkou a že splníme cieľ, že budeme hlasovať 3. septembra. Takže všetci, ktorí k tomu prispeli, všetkým ďakujem. Boli tu spomínané tie témy k diskusii ohľadne e, slavného článku 4 Myslím si, že sme sa dohodli na formulácii článku 4, ktorý všetkých uspokojí, dokonca aj online obchodníkov. Aj komisia by s našim momentálnym návrhom mala eh, celkom dobre vedieť eh, eh, žiť, lebo z tej striktnej pozície sme trochu upustili. A podobne ako v návrhu komisie povinnosť eh, tam bude na eh, uvedenie eh, osoby, na ktorú je možné sa obrátiť a tým pádom zabezpečíme tri body. Orgány dohľadu nad trhom budú mať kontaktnú osobu na unijnom trhu, tá zodpovedná osoba, pokiaľ nepôjde len o nejakú splnomocnenú osobu, bude mať viac e, úloh, než len poskytnúť informácie, bude musieť proaktívne prijímať opatrenia a po tretie nebude zodpovednosť za prípadné problémy s produktom pre tohto splnomocnenca, čím pádom vyriešime aj starosti a obavy online predajcov. Druhá oblasť, o ktorej sa hovorilo, boli kompetencie úlohy v článku 14 v našom kompromise to bolo takto riešené, je nám dôležité, aby právomoci orgánov dohľadu boli obmedzené na súdne rozhodnutie. Tretia oblasť bola e, rozsah právomoci. E, to bolo pre mňa trochu problematické. Ja by som bol privítal, keby sme e, to boli rozšírili, tento rozsah pôsobnosti aj na neharmonizované kategórie produktov aby sa tam lepšie riešili kompetencie orgánov dohľadu. Nie som si istý, či všetky členské štáty tieto opatrenia príjmu a či teda urobia všetky opatrenia, vy, e, e, porovnajú, harmonizujú tieto e, produkty. Takže toto je pre mňa taký faktor neistoty, ale inak sa teším, že Budeme mať to potešenie hlasovať 3. septembra a rakúske predsedníctvo tak bude e, môcť a posledný štvrť rok v tomto roku sa intenzívne zaoberať touto problematikou, aby sme e, ju mohli ukončiť. Je to dobrý návrh a zasluhuje si veľkú väčšinu. Je to dobrá východzia pozícia pre rokovania v trialógu s radou. Ďakujem. Ďakujem za aj e, CR máme pána Daltona. EKR podporuje modernizáciu tohto režimu e, dohľadu na trhu v Európe, e, hm, ako napríklad orgány, e, ako napríklad typové schválenie osôb a podobne. Takže modernizáciu podporujeme. Sme, máme teda trochu obavy a predložili sme aj pozmeňujúce návrhy, ktoré by e, mohli zjednodušiť e, život e, spoločnostiam. Už sme vyjadrili svoje stanovisko. Mm, ide tam najmä o tú zodpovednú osobu, ktorá sa tam požaduje za spoločnosti, ktoré nie sú v EÚ a ide tam aj o záležitosti orgánov dohľadu a o tri členské štáty e, v ostatných troch e, mesiacoch e, procedúry nejako prispôsobili tri mesiace potom, čo boli prijaté v plenárke. Každé ustanovenie je potrebné preskúmať eh, v súlade s príslušnou legislatívou. Je to trochu špecifická, najmä teda ak ide o ustanovenia, ktoré sú rôzne v jednotlivých eh, sektoroch, aj keď ich konečný cieľ je eh, spoločný. Chceli by sme sa, chceli by sme požiadať spravodajcov a tieňových spravodajcov, aby zvážili návrh EKR ohľadne elektronického označovania. Požiadavku sme predložili na stretnutí tieňových spravodajcov. E, malo by to byť zohľadené v rámci e, kompromisného e, pozmeňovacieho návrhu a tešíme sa teda na návrhy spravodajcu v tomto smere. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za ALD, pán Selimovič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne podporujeme kompromisy, ktoré boli dosiahnuté doteraz. Určité detaily sú tam, ktoré nepodporujeme, ale vďaka vynikajúcemu liderstvu pána Dantyho a vynikajúcej práci ostatných spolu spravodajcov sme sa dopracovali k bodu, kde veľmi skoro sa nám podarí uzavrieť túto problematiku. Mm, už nebudem hovoriť o tých stanoviskách, o ktorých sme hovorili, ale o rozsahu pôsobnosti. Podporujeme túto e, myšlienku rozšírenia rozsahu pôsobnosti v e, tých abstraktných, e, v tom abstraktnom ponímaní. Vieme, ako to bolo v rade. Minulo vieme, že rada s tým má problémy. Takže hm, myslíme si, že keďže takmer každý e, podporuje e, tento dokument, e, je potrebné ho presadiť. Treba vyriešiť to, čo komisia definovala ako rozsah pôsobnosti. Ak ten kompromis bude trochu, trochu väčší musieť byť, tak to budeme tiež podporovať, aby sme ukončili tento, tieto práce do konca legislatívneho obdobia. E, podporujeme kompromisy, ktoré bol predložené. Ešte raz ďakujem za vynikajúcu prácu pána e, Dan e, a ostatných tieňových spravodajcov. Ďakujem pekne za Ague. Denis de Jong, chcete sa vyjadriť? Ani nebol som v tomto smere veľmi aktívny, len si myslím, že Často sme veľmi obozretní, pokiaľ ide o um, ustanovenie viacerých záväzkov pre členské e, štáty. A e, to, čo bolo povedané, to odzrkadľuje aj našu pozíciu, ale osobne e, sa v tomto nejako neangažujem. Michael Zulu. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pánovi spravodajcovi za jeho prácu na kompromise, aj keď sa nám nepodarilo ku všetkým bodom e, dospieť k úplnej dohode. Chcem len pripomenúť, že všetci si želáme, aby produkty na vnútornom trhu boli bezpečné, a, a nielen e, kvôli ochrane spotrebiteľa, ale aj preto, že bezpečnosť je dôležitá aj pre zdravú konkurencie, e, e, hospodárskú súťaž, súťaž medzi firmami. Takže sú nám vhod posilnenia kontrol aj dohľadu, aj pokiaľ ide o online produkty, zlepšenie koordinácie medzi národnými kontrolnými orgánmi. To je veľmi dôležité, pretože ak sa nebudú rovnako aplikovať tieto kontroly, tak potom naša práca tu bude zbytočná. Vždy eh, tlačíme na to, aby kontroly boli v celej Európskej únii rovnaké, pokiaľ ide o ich počet, kvalitu, eh, s eh, úmyslom dohľadať aj na to, aby tu boli sankcie, aby boli proporčné k poškodeniu, aby naozaj boli aj odrádzajúce a aby aj e, vlastne predstavali naozaj odškodnenie za nejakú škodu, ktorej došlo. E, treba mať aj nejaký centralizovaný zápis e, defektných produktov, to je veľmi dôležité, aby sme držali pod kontrolou to, čo sa deje na vnútornom trhu, a to všetko, čo sa deje za účelom ochrany spotrebiteľov. To, čo by sme si želali, aby sme sa tomu venovali v budúcnosti, e, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, aj my sme si želali rozšíriť ho, pretože občan nevie rozlišovať medzi tým, čo je harmonizovaný alebo neharmonizovaný produkt. Občan jednoducho chce, aby produkty, ktoré si kupuje, boli bezpečné a bodka. Takže keď hovoríme o vnútornom trhu, želám si, že sa k nemu raz dopracujeme a dúfam, že čo najskôr. Finally, eh, Ďakujem pekne. A na záver, pán Danty, nech sa páči. Môžem len poďakovať kolegom za ich e, príspevok počas e, našej doterajšej práce aj tejto diskusie. Je jasné, že ešte pár bodov tu chýba. A ako v prípade všetkých našich e, správ, každý niečo v tom boji stratí a snaží sa hľadať nejakého spoločného menovateľa medzi nami všetkými. Ide nám o to, aby sme e, tu mali návrh, ktorý už len pokiaľ ide o harmonizované produkty, to by predstavovalo 70 všetkých produktov na vnútornom trhu. Harmonizované produkty predstavujú 70 na trhu, takže nemyslíme si, že robíme niečo marginálne. Robíme e, niečo, čo pokrie 70 produktov. je to tá najlepšia vec? Nie ale keď sa často snažíme o to najlepšie, tak e, to dopadne e, horšie. Takže snažíme sa o to, čo je možné, čo je realizovateľné, aby sme tu mali efektívnu e, úpravu, ktorá by bola dobrá pre spotrebiteľov, pre európske firmy, dávala by na rovnakú úroveň tých, ktorí vyrábajú v Európe a tých, ktorí vyrábajú mimo Európy z tohto pohľadu sa budeme snažiť vyriešiť tie posledné problémy, ktoré tu ešte ostávajú, prispôsobiť tie posledné veci. Vieme, že e, všetci budú musieť e, opustiť e, kúsok z tej svojej pôvodnej predstavy, ale bude to v záujme riešenia, ktoré pomôže Európe, európskemu trhu, spotrebiteľom aj podnikom v Európe. Ďakujem pekne, týmto môžeme uzavrieť tento bod programu a môžeme sa presunúť k nasledujúcemu e, bodu je to posúdenie kompromisných pozmeňovacích návrhov k správe vzájomnom uznávaním tovarov, ktorý je v súlade s právnym predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, kde máme nášho pána spravodajca Štefanca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tá toto je druhý pád bačka o tovaroch a toto je veľmi e, e, dôležité pre jednotný e, trh tovarov. Dostali sme 160 pozmeňovacích návrhov a na základe týchto pozmeňovacích návrhov som pripravil 21 kompromisných pozmeňovacích návrhov, ktoré boli prediskutované na technických stretnutiach s tieňovými správodajcami, kde sa nám podarilo dosiahnuť dohodu a som veľmi rád, že s mojimi kolegami tieňovými spravodajcami sme sa dohodli dohodli na kompromisnom texte eh, kompromisných návrhov dvoch veľmi dôležitých článkov, článkov 4 a 5. 4 eh, eh, prehlásenie o vzájomnom uznávaní. To pomôže firmám deklarovať, že ich produkt splňa požiadavky v inom členskom štáte a druhá problematika uľahčenie cezhraničnej spolupráce, kde podporujeme dobrovoľné prehlásenia v zájomnej zhode, čo z zníži administratívnu záťaž. Článok 5 je eh, o posúdení eh, tovarov eh, Mm, vstup na trh by mal byť zamietnutý len vtedy, ak je ohrozený verejný záujem oprávnený. Tieto návrhy sú dobré, aby umožnili efektívne napravné prostriedky a umožnili dôveru vo vzájomné uznávanie. Tento e, mechanizmus by mal byť využívaný ako základný pri riešení problémov. Posilní e, e, Európy v rámci vzájomného uznávania a vydávania stanovisk v rámci siete SOL. Víte, tiež vítam cezhraničnú spoluprácu zavedením koordinačnej skupiny pozostávajúcej zo zástupcov kompetentných úradov a jednotlivých centier pre ktoré produkty v členských štátoch. Chcem sa tiež poďakovať mojim kolegom za vynikajúcu spoluprácu, ako viete, táto, toto hlasovanie sa bude konať v našom výbore 3. septembra. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby sme udržali tento dialog. Stretol som sa aj so zastupcami rakúskeho predsedníctva, aby sme pripravili tento trialog. Spolupracujeme nielen s komisiou, ale aj s radou, takže verím, že tento proces bude pokračovať veľmi hladko. Ďakujem pekne. Ďakujem za SAD. Virginie Rozie, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať srdečne spravodajcovi a celému jeho týmu za vynikajúcu prácu, za dobrú spoluprácu. Vychádzame z návrhu komisie, ktorý bol zaujímavý. To bol vlastne taký solidný základ, ale sú tu niektoré body, ktoré nás znepokojovali a snažili sme sa ich riešiť v rámci diskusie medzi politickými skupinami nie všetko bolo zapracované, ale to je duch kompromisu. Myslím si, že v kľúčových bodoch sme našli vyváženosť. Tak ako to povedal pán Spravda, je tu predovšetkým o otázku článku 4 a 5. Sú tu problémy s tým, že aby sme jednoducho e, boli v súlade s tým, čo vydala aj súdny dvor, pokiaľ ide o to, aby tu aby sa podporili podmienky v celom jednotnom vnútornom trhu, aby tu boli určité nové podmienky, ktoré by mohli zjednodušiť tieto výrobky a ich cirkuláciu na celom trhu. Sú to legitímne požiadavky a táto vyváženosť je to, čo sa nám podarilo aj dosiahnuť. Máme tu aj e, zavádzanie nových výrobkov na trh, tak ako to tak ako si to vyžaduje ten proces vzájomného preuznávania, takisto aj to rozlišovanie, ktoré tu máme zo strany orgánov členských štátov, pokiaľ ide o vypracovanie tých postupov, pokiaľ ide o notifikáciu. Takže podarilo sa nám tu objasniť viaceré záležitosti a čo je podľa mňa takým základom a posilnila to, posilnila to aj tá dohoda na úrovni pracovnej skupiny, toto bude podporovať vzájomné uznávanie, ktoré bude zjednodušené a budeme vychádzať teda z dôvery a spolupráce a ja si myslím, že môžeme byť spokojní a preto ešte raz ďakujem spravodajcovi za tú prácu, ktorú odviedol. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz za EKR dostane slovo Eva, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, pán spravodajca, kolegovia, ďakujem pekne za vašu prácu ktorú sa nám podarilo odviesť spoločne. Tá práca bola konštruktívna, napriek nejakým problémom, ktoré tu boli. Z politického pohľadu zdieľame všeobecné presvedčenie, že ten cieľ tohto, na, tohto postupu je, že sa tu zníži to zaťaženie a má o to dbať teda Európsky parlament a v mene našej politickej skupiny oceňujeme tieto pozmeňujúce návrhy Nebudeme teraz hovoriť o jednotlivých ustanoveniach, ale chcela by som využiť túto možnosť, aby sme objasnili, eh, objasnili to, ako sme pristúpili k článku 4, 5 a 6, ktoré sú kľúčovým prvkom tohto nariadenia. Pokiaľ ide o článok 10, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu, spravodajca už poukázal, že my nemáme určitý entuziasmus, pokiaľ ide o článok 9. Toto je možno jediný z tých návrhov, ktorý my nebudeme vedieť podporiť, pretože to môže priniesť administratívne brebeno. Ale vo všeobecnosti oceňujeme celkové smerovanie kompromisného textu a podporíme ho ako celok. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz za Alde dostane slovo ďalšie reči. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem veľmi stručný, pretože iba zopakujem to, čo tu odznelo zo strany mojich kolegov. Ja si myslím, že tu máme viaceré dobré kompromisy, ktoré posilnia princíp vzájomného uznávania. Vytvorí sa tam väčší právnej, väčšia právna istota aj pre podniky. Urobili sme ústupky v mene kompromisu, tak ako to vždy niekedy musíme robiť a máme dobrú pozíciu pre stretnutie s radou pre trialog, takže ďakujem pekne všetkým spravodajcovi za dobrú spoluprácu. Myslím si, že e, všetko prebiehalo bez komplikácií a chcel by som sa poďakovať takisto aj tieňovým spravodajcom a ich týmom, takže ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem pekne a Denis, neviem, nie, nechcete sa vyjadriť. Takže zasa dostane slovo pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, poďakujem sa aj mojim kolegom, tenovým spravodajcom, pretože si myslím, že našim spoločným cieľom je zjednodušiť celý ten proces, takže ja si myslím, že týmto sa nám to podarí a tá spolupráca bola konštruktívna, takže dúfam, že aj ten proces skončí pozitívne. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my. Hlasovanie je naplánované na 3. septembra, takže po letnej prestávke. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k ďalšej téme. To je zváženie návrhu stanoviska, pokiaľ ide o neférové obchodné praktiky e, vo vzťahu medzi, obchod, medzi jednotlivými podnikmi, pokiaľ ide o reťazec dodávania potravín. Pán Tarabela, máte slovo ako spravodajca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Máme tu veľký koncenzus, pokiaľ ide o tú skutočnosť, pokiaľ ide o nelegálne postupy, pokiaľ ide o e, tento reťazec. Jednotliví operátori sú citliví na to, že môžu byť predmetom takýchto nelegálnych praktík a dostanú sa do znevýhodnenej pozície, keď to porovnáme s tými veľkými operátormi. To súvisí aj s tým, že jednoducho nemajú možnosti na to, aby eh, mali taký veľký záber ako veľké podniky a v podstate ekonomicky sú závislí od svojich partnerov. A podľa sondáže, ktorá tu bola z roku 2013 u, polnohospodárov, tie predsudky, ktoré prináša táto nelegálna, nelegálna nelegálne postupy, to je zhruba na úrovni 10 miliard a to z každoročného hľadiska. Zhruba 20 členských štátov má legislatívu a predpisy, pokiaľ ide o túto tému, ale líši sa to zo štátu ku štátu, ale vyžadujeme, vyžaduje si to harmonizáciu na celoeurópskej úrovni. Už viaceré roky Európsky parlament žiadal od Európskej komisie, aby navrhla legislatívno v tomto kontexte. Teraz už je to niečo, čo je skutočnosťou. Náš kolega Žeza, ktorý je tu, bol spravodajcom ešte v roku 2016, pokiaľ ide o túto žiadosť. Táto žiadosť bola zopakovaná aj v rámci ECOSOKu, ale aj v rámci Rady. Takže vo všeobecnosti môžeme byť spokojní s týmto návrhom komisie a nebudem teda spochybňovať to. Ide tu predovšetkým o polnospodársky sektor, ktorý je dôležitý v tomto kontexte ako viete, ja som takisto plnoprávnym členom výboru AGRI a pokiaľ ide o právny základ, pokiaľ ide o články 43-39 európskych zmluv, tieto sú primerané, pretože ide tu o to, aby sa zabezpečili dobré podmienky pre polnohospodárov, a aby sa zabezpečilo zvýšenie výroby poľnohospodárstva. To znamená, treba zastabilizovať trhy, to je dôležité. Treba zabezpečiť bezpečnosť dodávok a treba takisto zabezpečiť aj ceny rozumné pre spotrebiteľov. Ja som dosť spokojný, pokiaľ ide návrh komisie ako celok, ale sú tu možno určité veci, ktoré sa dajú zlepšiť treba sa predovšetkým pozrieť na záber podľa pôsobnosti tých troch osí. Ja si uvedomujem, že to môže priniesť určité problémy pre niektorých operátorov, pokiaľ ide o aj v rámci tej našej diskusie sme to vlastne už videli. A pokiaľ ide o rozšírenie toho pola pôsobnosti, predovšetkým tu ide o ochranu všetkých dodávateľov, vrátanie polnospodárských výro- producentov, ktorí prinášajú výrobky, ktoré nie sú určené pre ľudskú spotrebu. Napríklad, pokiaľ ide o výrobu krmy pre zvieratá, to znamená napríklad krmivo pre dobytok. Takisto treba zvýšiť aj rozšíriť ten celkový záber toho reťazca tým, že zakážeme nejaké nelegálne praktiky, tak aby to bolo na prospech všetkých zúčastnených v tomto reťazci my sa sústredíme predovšetkým na tých najzraniteľnejších aktérov, ktorí majú malé možnosti pola pôsobnosti. Chceme zabrániť týmto nelegálnym, uh, nelegálnym postupom, ale vš- ak tieto praktiky sú nelegálne, musíme ich zakázať všetkým operátorom, veľkým, malým, ale aj stredným. A všetky podniky musia dodržiavať tieto pravidlá dobrých postupov, predovšetkým pokiaľ ide o zmluvné vzťahy a pokiaľ ide o to pole pôsobnosti, chceme to rozšíriť na všetkých nakupujúcich, ktorí nakupujú v rámci jednotného vnútorného trhu, aj v tých, ktorí majú svoje podniky za hranicami Európskej únie. Takýmto spôsobom lepšie ochránime tých zraniteľných dodávateľov. Ďalšia vec, ktorú by som chcel zverejniť, to je definícia nelegálnych praktík. Tá definícia je relatívne široká aby teda mohla objať všetky praktiky. Podľa mňa to je veľmi dôležité. Treba riešiť tie nevyváženosti, ktoré tu máme. A tretia vec, myslím, že to je ten koncept tých čiernych zoznamov, to znamená, je to e, zákaz a takisto sú tu aj sivé zoznamy, kde by nebol priamy zákaz, Závisí to predovšetkým od zmluvných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. Ja si myslím, že to je dobrý prístup. A takisto by som ešte do toho doplnil, pokiaľ ide o tie čierne zoznamy, tam treba e, začleniť aj podmienky, pokiaľ ide o začlenenie všeobecných podmienok predaja. Pokiaľ ide o tie sivé zoznamy, tam treba začleniť určité praktiky Napríklad v prípade produktov, ktorých napríklad platnosť vyprší dva dní po predaní. Takže takýmto spôsobom chceme napríklad zabrániť plitvaniu, plitvaniu produktov. Môže sa to urobiť teda v tých prípadoch, kde sa zabráni takémuto plitvaniu, ale nie vo všeobecnosti. A štvrtý bod, pokiaľ ide o sťažnosti, podľa mňa treba eh, ochrániť dodávateľov. Títo by mali možnosť obrániť sa na úrady v danom členskom štáte kde fungujú a tento úrad by mal mať povinnosť túto sťažnosť e, dať k dispozícii úradu e, danej krajine, kde sa na, zasa nachádza kupujúci. To znamená, tieto úrady si musia plniť svoju prácu, pretože častokrát sú tieto otázky spojené aj s financiami, ktoré treba uhraniť na predloženie tejto sťažnosti súdnou cestou. Takže máme tu národné úrady, ktoré sú zodpovedné za tieto otázky. Ďalej nový článok, ktorý sa týka napríklad mediácie v prípade súdnych sporov, pretože lepšie, lepšia je dobrá dohoda ako nejaký zlý súdny spor, to znamená mediácia je niečo, čo treba uprednostniť predtým, než sa situácia začne riešiť na súdoch. A posledný bod, Želal by som si, aby sa tu spustila sieť boja proti nelegálnym praktikám a som presvedčený o tom, že potrebujeme koordinačný mechanizmus, pokiaľ ide o organizácie alebo úrady, ktoré riešia tieto otázky, na to, aby sme podporili lepšiu koordináciu medzi týmito úradmi a lepšiu kontrolu. Európske inštitúcie takisto zohrávajú svoju úlohu. Táto informácia má mať možnosť cirkulovať, to znamená výmena overených postupov o niektorých operátoroch. Ja viem, že lehota je veľmi tesná, pretože je to vlastne zajtra na poludnie. Možno vás to neodradí od toho, aby ste predkladali pozmeňujúce návody. Dúfam, že ich nebude viac ako 100 alebo viac stoviek, ale treba povedať, boli sme v časovej tiesni, preto som urobil výnimku, pokiaľ ide o moje pravidlá Ja oceňujem to, že môžem hovoriť môjim materinským jazykom, predovšetkým pokiaľ ide naše inštitúcie, pretože tam tú správu v angličtine iba preto, že takýmto spôsobom sa urýchli celkový postup a chceli sme to uzavrieť ešte v rámci tejto legislatívy, pretože komisia chce takisto završiť niektoré veci, ktoré boli spustené. To znamená, keď budeme napríklad hlasovať tu vo výbore v septembri, tak možno už v novembri, decembri budeme mať trialóg a to ešte za predsedníctva Rakúska. Chcel by som pripomenúť, že toto je jedna z priorít rakúskeho predsedníctva. Ja mám veľký, veľmi blízky vzťah polnohospodárstva. Ja si myslím, že ak môžeme dnes pomôcť všetkým aktérom tohto reťazca, aby mali lepšie príjmy za ich prácu, aby sme bojovali proti nelegálnym postupom, ja si myslím, že ide pozitívnu tému a veľmi sa teším z toho, že sa nám podarilo e, spolupracovať s kolegami. Ďakujem pekne Nikolomu Danti, ktorý je koordinátorom. Podarilo sa nám túto tému rozpracovať skutočne e, pozitívne a ja teraz už sa teším aj na vaše stanoviská k tejto téme a očakávam, že naša spolupráca bude opäť veľmi optimálna. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, Mark. Ďakujem pekne, Mark. A teraz dostanú možnosť tieňoví spravodajcovia. Nech sa páči, ako prvý je pani Colin Langen za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Najprv by som sa chcela poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Tarabelovi za takýto obsažný návrh správy. Ja vidím, že ten postup, pokiaľ ide o túto tému, ten postup vnímam kriticky. Ako my máme predložiť zmysluplné zmeny, návrhy, ak dnes spravodajca túto svoju správu predkladá a zajtra už je lehota, pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Je neakceptovateľné pre mňa, že sa iba bokom spomína, že, a, že sa tu ob, ob, obišlo právo na preklad. A pán Tarabela, podarilo sa vám skutočne relatívne rýchlo pripraviť obsažnú správu, ktorá ob- pokrýva všetky dôležité body. Viacere z bodov, ktoré sú tam, môžem podporiť. Sú tu však aj oblasti, kde možno zachádzate príliš ďaleko. Napríklad pokiaľ ide o pole pôsobnosti, hovoríte tu tri smerovania, ktoré treba otvoriť, pokiaľ ide o výrobky. Ja podporujem váš prístup, že teda netýka sa to iba potravinového reťazca, ale aj iných polnospodárských výrobkov. Patrične treba e, sa sústrediť aj na výrobky, ktoré sa môžu pokaziť a to by malo v budúcnosti takisto spadať do pola pôsobnosti tejto smernice. Pokiaľ ide o výrobcov, ja súhlasím s vašou kritikou, že nielen malé a stredné podniky sú postihnuté týmito nekalými postupmi, ale podľa mňa ten prístup ide príliš ďaleko Veľkých hráčov by sme tam nemali spomínať, pretože títo majú iné štruktúry na to, aby sa bránili proti týmto praktikám. Preto s mojim návrhom budem navrhovať zlatú strednú cestu, pretože ako som povedala, ja si myslím, že ak to necháme iba na malých a stredných podnikov, je to málo, pretože ak niekto pretože sú to prípady, ktoré nespadajú do tejto definície a preto si myslím, že musíme aj pre malé stredné podniky nájsť riešenia. Pokiaľ ide o nekalé postupy, aj tu si myslím, že zachádzate príliš ďaleko, pokiaľ ide o zavedenie všeobecnej doložky, to neviem podporiť ale viem pochopiť vaše problémy, ktoré navrhujete, takže chcem navrhnúť zlaté stredné riešenie. Komisia by mala e, preskúmať najneskôr do troch rokov, či ten zoznam v článku 3 by mal byť obohatený o ďalšie praktiky a k tomu potom urobíme patričné návrhy. Ďalší dôležitý bod je pre mňa, aby sme zabezpečili to, že národné orgány budú reagovať aj na anonimné sťažnosti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 Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, vážený pán spravodajca, vážený tieňový spravodajcovia EKR víta skutočnosť, že Európska komisia pokračuje e, vo svojej aktivite, pokiaľ ide o boj neferových nelegálnych postupov na spoločnom trhu. Koordinácia týchto aktivít je veľmi dôležitá, pretože toto je jediný spôsob, aby sme navrhli efektívne nástroje, ktoré by odradili neetických eh, obchodníkov. A ja osobne, tak ako to povedal pán spravodajca, ja som bol zaangažovaný do legislatívnych aktivít, pokiaľ ide o túto smernicu, pokiaľ ide o neférové obchodné postup vo vzťahu k eh, spotrebiteľom. Takže mňa o to viac zaujíma práca, pokiaľ ide o tento návrh a pokiaľ ide o stanovisko samotné, my zastávame názor, že sa uberá správnym smerom. EKR víta skutočnosť, že sa rozšíri pole pôsobnosti smernice na to, aby tam boli začlenené aj polnospodárske výrobky a my súhlasíme so spravodajcom. Myslíme si, že by tu mali byť zabezpečené tie isté práva a ochrana, ako je to v prípade výrobkov, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu. To znamená, podporujeme aj článok 5 číslo 1, pozmenujúci návrh, ktorý hovorí, že sťažnosti by mali byť predložené e, policajným zložkám v prípade, keď e, sa pozná dodávateľ a takisto podporujeme článok 6 a pozmeňujúce návrhy, ktoré s tým súvisia, kde sa napríklad hovorí o mediácii, tak ako to spomenul pán spravodajca a predchádzajúci rečníci. My sa tešíme, že celkové smerovanie týchto pozmeňujúcich návrhov podporuje celkový cieľ tej smernice, kde sa uvádza, že toto by malo doplniť nariadenia, ktoré vlastne sú v platnosti v členských štátoch. Členské štáty môžu zájsť oveľa ďalej, môžu zaviesť ešte presnejšie, detailnejšie úpravy na to, aby sa bránili takýmto neférovým obchodným postupom a praktikám. Ale máme určité obavy, pokiaľ ide o návrh, ktorý sa týka zostavenia takejto siete spolupráce. Sme trochu skeptickí. Táto dodatočná skupina tá, tejto inštitúcii ja si myslím, že táto inštitúcia by nebola iba dodatočným administratívnym zaťažením a práve preto máme určité obavy. Takže EKR predloží pozmeňujúce návrhy. My vieme, že tá lehota je veľmi tesná, ale čo je najdôležitejšie je, že tie dôležité pozmeňujúce návrhy budú obsahovať predovšetkým eh, návrhy na rozšírenie definície, pokiaľ ide o nekalé praktiky a takisto bude sa to týkať aj tých anonimných sťažností, ako to spomenula predchádzajúca rečníčka. Predložíme teda pozmeňujúce návrhy na to, aby sme urobili všetko preto, aby sme urobili, poriešili situáciu v prípade tých rýchlo sa kaziacich výrobkov. Toto je veľmi dôležité, venovali sme sa tomu už pred pár rokmi. Vítame tento návrh a tešíme sa na spoluprácu, Budem flexibilní a dúfam, že budeme mať najlepší možný kompromisný text. Ďakujem pekne a teraz za Alde dostane slovo pán Selimovič, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pánovi Tarabelovi za jeho vynikajúcu správu. Ako už spomenuli viacerí z našich kolegov, podporujeme tento dokument vo všeobecnosti a otázka, ktorú sa budeme zaoberať v nasledujúcich týždňoch. Ako by tieto praktiky mali byť upravené, regulované na úrovni EU, pretože na národnej už e, upravené sú. Komisia pripravila vyvážený prístup, kde sa e, e, uznávajú podstatné e, rozdiely, ktoré existujú pri obchodovaní v dodávateľskom reťazci. E, malí e, poľnohospodári tu sú pod veľkým ekonomickým tlakom a preto komisia za, navrhuje škodlivú prax, teda zákaz škodlivej praxe vy, e, e, požadujú sa platby vopred, ktoré už sa e, v 20 krajinách e, uznávajú. Podporujem tento prístup, ktorý povedie k tomu, že opäť bude rovnaký manevrovací priestor v tejto oblasti vzájomných vzťahov v potravinskom dodávateľskom reťazci Niektorí kolegovia predložili pozmeňovacie e, návrhy a pán spravodajca tiež spomeniem dva rozšírenie rozsahu pôsobnosti. Vítam e, v diskusie o tom, či by e, tam mali byť zahrnuté aj iné druhy dodávok, ale som proti tomu, aby sa e, rozsah pôsobnosti rozšíril a aby pokrýval e, celú dodávateľský reťazec. Ide o ochranu najslabšieho článku v tomto reťazci jednotlivých poľnohospodárov. Ak teraz budeme podporovať každého, ako by to bolo stále ten najslabší bude najslabší a najväčší hráč bude najväčší a nič sa na systéme nezmení. Teda prečo napríklad Nestle podporovať ktorí sú tak či tak e, pri obchodovaní oveľa e, v silnejšej pozícii než jednotliví poľnohospodári. Ak chceme pre všetkých rovnaké podmienky, potom by sme mali podporovať tých, ktorí sú na tom slabom konci reťasa, niektorí sú na jeho e, najsilnejšej časti. Druhá časť komisia navrhla zákaz najškodlivejšej praxe, ktorá, sa, ktorá je rozšírená v EU a ja to podporujem. Každopádne bolo navrhnuté, aby OTPC sa zakázalo a to principiálne. Ja som proti tomuto ustanoveniu. TPC vo Francúzsku alebo v Belgicku e, sa nepovažuje za takú prax, ako povedzme vo Švedsku. Možno tam vôbec ani problémom nie je. Takže prečo by sme to mali e, upravovať, legalizovať na úrovni EU? Mm, vy, vy, ste eh, mali eh, eh, robiť legislatívu s určitou pridanou hodnotou. Nevidím pridanú hodnotu zakazovať prax na úrovni EU, ktorá je mm, nezakázaná na úrovni jednotlivých členských štátov, ktoré ju dokonca ani nepovažujú za nejakú nekalú prax. Takže 4 mm, plus 4 OTPC to by e, mi takto výborne vyhovovalo. Potom sú tam ešte e, ďalšie e, praktiky, ktoré sú považované za nekalé a ktoré by malo byť regulované na úrovni EÚ. V mojom pozmeňovacom návrhu by sa táto prax mala regulovať na EÚ úrovni, e, minimálne 10 členských štátov to e, takto vidie aj na národnej úrovni. Predložím svoje pozmeňovacie návrhy a ešte raz pani e, predsednička ďakujem pánovi Tarabelovi za jeho návrh správy. Ďakujem a za, za zelených pán e, Šoltes. Ďakujem, pani predsednička. Návrh komisie rieši neférové obchodné praktiky e, v poľnohospodárstve, v potravinovom dodávateľskom reťazci. E, vítam, pretože vyváži, prospeje, prispieje k vyváženiu situácie, aby nedochádzalo napríklad aj k znižovaniu potravinových e, e, štandardov, okrem iných e, Viac bodov by tu malo byť vyjasnených a vylepšených. Jedna vec, ktorú sa chcem zaoberať, je rozsah pôsobnosti tohto návrhu, rozšírenie rozsahu pôsobnosti na viaceré poľnospodárske produkty. Hm a nie len na produkty určené pre e, ľudskú e, spotrebu. Všetci prevádzkovateľ by mali mať e, možnosť v, znašať námietky, mm, pokiaľ ide o E, tieto praktiky, treba s nimi bojovať na všetkých e, úrovniach. Mal by tam byť celkový e, zákaz u TPC je potrebné uviesť, ako definovať, čo to je UTP. A tiež predložíme pozmeňovacie návrhy v tomto smere. Pokiaľ ide o presadzovania orgány dohľadu, mechanizmy spolupráce, tie by mali vzniknúť spolupracovať, aby riešili cezhraničné prípady a to efektívnym spôsobom. Dohľad zo strany komisie v rámci koordinácie by zabezpečila, aby takáto spolupráca bola naozaj implementovaná. Hlavným cieľom je zabezpečiť konzistentnú implementáciu tejto smernice aby e, subjekty sa nemohli vyhýbať svojim povinnostiam tým, že v niektorých krajinách budú mať nižší e, režim vrátane, teda v dôsledku OTP mala byť tiež stanovená spoločná metodika pre výpočet sankcií. A pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy na posilnenie povinnosti tešíme sa na to, že spravodajca, tieňoví spravodajcovia tento text do pracujú a že budú predložené ďalšie konštruktívne návrhy. Ďakujem pekne za Kule. Denis de Jong, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne správodajcovi. Už máme za sebou dlhú e, cestu v predchádzajúcej diskusii som hovoril o symbolickej legislatíve, e, o ktorej nie som veľkým zastancom. Parlament rozhodol veľkou väčšinou, že potrebujeme určitý typ legislatívy, ale stále pre mňa e, je to teda e, vec, ktorá funguje, je vec, keď upravíme niečo pre malých výrobcov. Takže nie som, preto, nie som teda za to, aby sme nemeli nič na rozsahu pôsobnosti, ale sú to malí malí poľnohospodári, ktorých sa snažíme eh, chrániť, ako ste povedali. Pán Salimovič určite eh, pomáhať eh, Unilever alebo Nestle to nebolo cieľom a nie som za to, aby sa rozširoval rozsah pôsobnosti nad rámec malých a stredných podnikov mm, na iné kategórie. Ale musíme si teda skutočne všetci uvedomiť, že to hovoríme pre malých výrobcov a keď vlastne vychádzame z toho, že to robíme pre malých výrobcov, potom eh, im môžeme naozaj dobre eh, pomôcť, keď sa eh, veci zmenia napríklad vo veci zmluv, že tie musia byť ľahko pochopiteľné, predložiť nejaké, nejaký pozmeňovací návrh pre Nestle, aby zmluva bola jednoduchá. To je trochu divné, takže mm, problémom e, stále by e, mohol byť v právnom e, slova zmysle zahrnutie kupujúcich z pomimo Európskej únie. Myslím si, že by teda pán spravodajca aj chcel zahrnúť, ale ako by to malo fungovať, keď eh, si zoberieme mm, eh, princíp extraterritoriality USA, ako to pán spravodajca vidí, existuje nejaké eh, právne stanovisko k tejto problematike. Čo je veľmi, veľmi dôležité, je zavedenie článku 6a, riešenie e, sporov mediácia. Myslím si, že mediácia v rámci právnych e, úprav je vecou, o ktorej sme už diskutovali v minulosti v tomto výbore. Myslím si, že teda toto doplnenie je naozaj veľmi vítané. Je to niečo, čo by sme mali podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem a skôr než dám slovo späť pánovi spravodajcovi, chcela by som dať slovo a respektíve prepačte ešte Andreas sa hlási o slovo. Ďakujem pekne pani predsednička, nebudem hovoriť dlho, ale rád by som povedal, že pre mňa, aj keď mám veľmi e, dobrý pracovný vzťah s mojim kolegom Markom Tarabelom, ktorý má talianské meno a hovorí po francúzsky. Ten dôvod tej rýchlosti, e, že akceptujeme, že e, angličtina je už len jediným jazykom, ktorý sa tu používa v čase, a to v čase Brexitu. Ak chce Tarabela ísť k Britom, tak sa mu to nepodarí tým akceptovaním, že angličtina je jediným jazykom jazykom. Mm, mm, mohli by sme e, to dať aj na neskoršie hlasovanie do gestorského výboru, ale Mm, mm, myslím si, že to, že to bude len v angličtine, to nebude fungovať. A po druhé, e, v tejto správe je viacero dobrých e, správ, ako e, Lega to povedal veľmi dobre, že tam je snaha nájsť dobrý, vyvážený kompromis. Je to dokument, na ktorom sa pracuje pred európskymi voľbami. Už je to um, dávno známa téma. Myslím si, že nebude veľa bodov, ktoré boli navrhované, zamietnuté. Každopádne um, veľa vecí, uh, teda, ktoré spomínali uh, všetci uh, z politických skupín, sa týkali rozsahu pôsobnosti E, sú tam rôzne, e, rôzne návrhy, rôzne e, ponuky na voľnom trhu, má všetko svoju cenu, rôznu cenu, mali by sme všetkým dať rovnakú šancu, alebo by sme mali všetkých chrániť rovnakým spôsobom. Je tam potreba pre určitých potre, predajcov, ktorých treba chrániť. Ja neviem, či tá, tento európsky vzorec pre malé stredné podniky naozaj je vhodný pre tento trh. Chrániť každého ako tieňová spravodajka povedala, no už e, tam naozaj sú e, pochybnosti o tom. A potom je tam ešte otázka ekonomickej nerovnováhy. To je koncepcia, ktorá je veľmi vágná, ktorá e, sa dostáva do textu Markovou, Markovým návrhom. Myslím si, že je tam veľa nevyvážených vecí treba e, e, sa vyhnúť tomu, aby boli e, používané vo forme čierneho zoznamu. Čiže nemali by sme tu nejako vytvárať ďalšie, ne, ďalšiu nerovnováhu medzi právnikmi a medzi podnikmi. Neurobili by sme dobre podnikom, ak by sme prijímali legislatívu nejasným spôsobom. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem a teraz dám slovo Európskej komisii pánovi Moglimu ktorý je zástupca riaditeľa v DG Agri. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať e, výboru a pánovi e, Tarabelovi za výborný e, postup, za krok vpred. Toto je naozaj dobrá šanca ukončiť vec do konca mandátu. To bol, mm, to bol slib nielen komisie, ale aj členov Agri. Ako som zistila, zistiť zo včerajšej diskusii. E, body, ktoré tu boli e, spomínané, okrem iného, e, uznesenie z júna 2016 600 hlasmi v pléne. To uznesenie prešlo MKO bol gestorský výbor. Myslím si, že tu naozaj odpovedáme na niečo, čo prichádza priamo zo srdca Európskeho parlamentu. Veľmi pozorne študujeme návrhy, ktoré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 V tomto štádiu by som sa rád sústredil na niekoľko pripomienok k určitým pozmeňovacím návrhom, ktoré sa stretli s našou pozornosťou, pretože sa odchyľujú podstatným spôsobom od návrhu komisie. Tento návrh vychádzal z veľmi starostlivej a veľmi komplexnej analýzy dopadov a preto si myslím, že takéto zmeny by mali byť nejakým spôsobom podložené ďalšími analýzami. Prvý bod síce roz rozšírenie rozsahu pôsobnosti, bolo to tu spomínané v diskusii, návrhy, e, e, pozmeňovacie e, návrhy sa k tomu tiež vyjadrili a či, pýtame sa, či, je tam, či sú nejaké dôkazy, že je to o, o potrebné niektoré prípady, ktoré by tým boli pokryté, to boli spomenuté mali by sme sa na to veľmi podrobne pozrieť, aby sme naozaj e, to neprehnali e, s ochranou e, prevádzkovateľov, ktorí sú veľmi silní a teda žiadnu našu ochranu nepotrebujú. Ďalšia vec je zavedenie všeobecnej doložky, ktorá by zakázala všetky UTP, veľmi široká definícia UTP, tiež zavedená do textu návrhom pozmeňovacím pána správodajcu. Chcem zúrazniť, že komisia vo svojom stanovisku navrhuje minimálnu harmonizáciu harmonizáciu ustanovení z toho jednoduchého dôvodu, že už máme legislatívu 20 členských štátov mm, a chceli by sme čo možno najmenej sa dostať do konfliktu s touto legislatívou a chceme zavádzať naozaj nové prvky len vtedy, keď to je absolútne nevyhnutné. A tento pozmeňovací návrh, o ktorom hovorím, by viedol k takmer plnej harmonizácii otázky o OTP a myslím si, že naozaj by sme sa veľmi e, starostlivo mali pozrieť na to, či je potreba takéto plnej harmonizácie tu naozaj nevyhnutná. Tieto prvky by mohli e, byť dôvodom e, mm, pochybností právneho základu, to je článok 43 o poľnohospodárstve, o čo viac tam malo obchoda a ako obchod zakomponujeme, o to viac sa odputáme od tohto právneho základu a predsa e, mali by sme zabezpečiť, aby tento právny akt, ktorý chceme prijať, e, bol e, čo najbezpečnejší k niekoľkým dodatočným UTP, ktoré spravodajca navrhuje, aby sa zakomponovali do textu Resell at a Lost, kto by predával komu, ak e, tam došla, nastala strata e, malého obchodníka, to predsa nie je e, súčasťou UTP v tom zmysle návrhu komisie, to by skôr malo dopad na ochranu spotrebiteľa a tým by sme sa mali zaoberať v rámci príslušnej smernice. Ďalšia vec, zasahovať do písomných zmluv. Tu by som sa odvolal na skutočnosť, že e, v e, organizácie spoločného e, trhu máme už podrobné pravidlá o možnosti požadovať písomné uzavretie zmluv, takže neviem, či tie dva ustanovenia, ktoré sa navrhujú a tie, ktoré už existujú, navzájom sú v súlade a či potrebujeme nejaké dodatočné pravidla v tomto kontexte. Tretia vec je zákaz príliš nízkych transferových cien cien, e, čo e, sa v navrhovanom návrhu e, spomína v súvislosti so zákonom s výrobnými nákladmi výrobcov. CAP, teda spoločná SPP je orientovaná na trh a tu by sme zaviedli úplne nový koncept v tom smere, aby ako by teda fungovala SPP a spoločná teda polnospodárska politika, že e, by sa určité e, náklady zafixovali v určitých e, postupoch a to by sme museli ale skutočne vopred analyzovať skôr, než takéto niečo pretavíme do právneho aktu. A v tomto kontexte ešte chcem upozorniť skutočnosť, že minimálna harmonizácia, ktorú sme e, navrhli, by členským štátom umožnila aj znad rámec e, práva EÚ, ak by to považovali za potrebné vo svojom právnom poriadku, čiže majú členské štáty možnosť e, dospieť k záveru, že je tam ešte potreba ďalších, ďalšej praxe, ktorú chcú realizovať, takže tak by tak aj mohli urobiť. A ešte posledný bod, ktorý chcem uviezť, koordinovaný nie je proces presadzovania práva. Už to e, spomínal, myslím, jeden z tieňových spravodajcov. Pozreli sme sa na to. Naša prvá reakcia by bola, že by to mohlo viesť k e, podstatnému nárastu e, ďalšej administratívnej záťaže tak pre členské štáty, ako aj pre komisiu, že keď sa pozeráme na tie úlohy, ktoré by komisia v tomto kontexte musela uskutočňovať, my navrhujeme v tomto smere akýsi akúsi sieť eh, národných eh, orgánov presadzovania eh, práva bola by tam možná výmena osvedčenej praxe. Myslím si, že v tomto štádiu by to bolo postačujúce na posilnenie spolupráce medzi všetkými, ktorí sú do tohto procesu zainvolvovaní. Samozrejme sa tešíme na ďalšie diskusie, ktoré sa tu budú konať k pozmeňovacím návrhom, ktoré budú predložené. Vždy sme k dispozícii pre prípadné technické diskusie alebo nejaké technické vstupy, ktoré by boli potrebné. Chcem zdôrazniť, že našim cieľom je, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme prispeli k tomu, aby táto smernica bola e, prijatá pred koncom tohto parlamentného mandátu. Ďakujem pekne a záverečné slova z úst pána spravodajcov Marka Tarabelu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som teda reagovať na to, čo povedala komisia, pokiaľ ide o to, čo môže, pokiaľ ide o tie ceny výrobné Ja si myslím, že sú tu viaceré reformy v poľnohospodárskej politike, ktoré sme tu mali počas jednotlivých a, eh, a, eh, mandátoch. Takisto tu máme mechanizmy regulačné, ktorých sa vzdávame a otvárame bez toho, aby sme chránili niektoré kľúčové sektory. A vidíme, že ceny padajú. Takže je nenormálne, že napríklad ceny za mlieko, ktoré tu máme za posledné dva roky, sú chronicky pod výrobnou cenou. Niekedy sa trochu narastú, ale nestačia. To znamená, nelegálne praktiky sa možno nebudú volať nelegálne a musíme to preto vyš, vy, vylepšiť tú situáciu, musíme do toho začleniť aj polnohospodárov, musíme to zasadiť do kontextu, pretože polnohospodárstvo na európskej úrovni, ak poznáte napríklad moje návry vo výbore Agri, snažíme sa ísť dopredu a snažíme sa nastoliť nejakú spravodlivosť, pokiaľ ide o výrobcov, aby to bolo riadným spôsobom preplácané a o to mi skutočne ide a do istej miery to je také inovačné, inovatívne. Niektorí kolegovia hovorili o sieti, pokiaľ ide o boj proti nelegálnym praktikám. Nie je tu nejaké dodatočné zaťaženie, je to tu na to, aby sme v prípade, kde budú také komerčné nelegálne postupy, ktorých obeťami sú práve tí najslabší v rámci toho reťazca, tak častokrát sú to tí veľkí operátori, ktorí majú nadnárodnú prácu a výmena údajov, pokiaľ ide o tie súdne spory, ktoré tam môže byť. Ide tu predovšetkým o poskytnutie informácií jednotlivým orgánom, aby tieto mohli reagovať v jednotlivých súdnych sporoch, ktoré sa budú odohrávať v ich krajinách. A ja si myslím, že to iba je, ide tu iba o podporu o cirkulácie informácií nepotrebujeme dodatočné zaťažovania. Samozrejme ešte k tej téme ktorú spomenuli viacerí kolegovia, pán Selimovič, ale aj ďalší. Ide o rozšírenie toho pola pôsobnosti. Je tu určitý zmetok, pokiaľ, a myslím, že to treba napraviť. Nede tu o ochranu veľkých operátorov. Ide tu o to, že v rámci tých nelegálnych praktík mali výrobcovia sú častokrát obeťami tohto všetkého konania koho? Konania veľkých operátorov. A v rámci takéhoto reťazca dodávania výrobkov, ktorý je častokrát veľmi dlhý, pretože medzi výrobcom a spotrebiteľom môžu byť transformátori, sprostredkovateľia, predaj, predajcovia a tak ďalej a tak ďalej. Je dôležité, aby sme sa všetci držali rovnakých pravidel v rámci tohto reťazca a ide tu o to, aby sme sa snažili bojovať proti nelegálnym postupom, ako vieme, častokrát ich teda vykonávajú predovšetkým veľkí operátori. Ide tu predovšetkým o to, aby sme chránili malých výrobcov. O to mi ide, takže som to chcel vysvetliť. A možno teraz nebude to mať majoritnú podporu, ale myslím si, že v tejto téme musíme sa posunúť dopredu. Je mi ľúto, že, teda, že som to predložil v angličtine. Pán kolega, vy viete dobre, že to nesúvisí s Brexitom, ale treba postupovať rýchlo a dobre. To znamená, nechceme hatiť prácu nie, pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, ako viete, zajtra teda lehota, ja som to nerozhodol o tej lehote, takto mi to bolo povedané, ak to bude dlhšie, tak to je bez problému, ale budú tu prázdniny, budeme sa tomu tak či tak venovať, ale tá myšlienka za tým je, aby sme sa sústredili na to, čo urobila komisia, na to, aby sme nám podarili ešte v rámci tohto mandátu to dosiahnuť, hoci teda navyše, že teda ešte aj rakúske predsedníctvo si to stanovilo ako svoju prioritu. Myslím, že musíme ísť dopredu rozhodne napriek našim rozdielom a odlišnostiam. Je tu predsa len vôľa, aby sme sa v tejto oblasti pohli dopredu a myslím, že sa nám to podarí a bude to znovu taká pridaná hodnota pre európskych výrobcov, aby sme posilnili aj ich miesto v rámci toho reťazca. Oni si zaslúžia toto miesto. Ďakujem pekne a ja vám želám pekné prázdniny. Ďakujem pekne. A ako ste spomenuli ho teda pripadanie pozmeňovacích návrhov vyprší zajtra o 12. Teraz by sme mali rýchlo prejsť k nášmu poslednému bodu programu návrh správy o autonómne riadených vozidlách v európskej doprave. Pán Kon má slovo ako spravodajca. Ďakujem pekne, pani predsednička mám tu često tu dnes uzavrieť. Rád by som hovoril e, po nemecky. E, máme tu iniciatívnu e, správu z výboru Taránku, ktoré sa týmto vyjadrujem. Autonómne vozidla už nie sú science fiction, je to naozaj téma, ktorá, ktorou sa musíme zaobrať. Je to téma budúcnosti, ktorá však z našej e, strany e, musí byť riadená už dnes, pretože e, toto bude zohrávať v budúcnosti veľkú úlohu. Už dnes je veľa semi automatizovaných automobilov na cestách, takže téma je akutná. V Číne sú už o krok ďalej. Napríklad v modelovej metropole Vuxi autonómne jasne je už tech, e, testované širokoplošne v, s e, európskymi technológiami. A to by sme mali urobiť aj v Európe. A nie, aby sa to dialo niekde vo svete, ale aj v Európe. Ak do roku 2030 Európa e, má takéto vozidla urobiť niečím každodenným, tak musíme prijať príslušné legislatívne kroky 94 všetkých nehôd, ku ktorým dnes dochádza, e, dochádza k ním kvôli ľudskému zlyhaniu. A autonómna doprava teda môže prispieť k zredukovaniu tohto čísla. Nemôžeme urobiť tú chybu, aby e, sme e, padali do paniky e, v prípade každej nehody, e, ku ktorej dôjde v prípade autonómneho e, šoferovania práve pre ľudí s handicapmi. Autonómne riadené vozidla môžu byť dobrým prostriedkom, ako zainteresovať, zapojiť týchto ľudí do normálneho života. Avšak sú tu aj tienisté stránky, e, nájdeme ich v oblasti ochrany údajov, kybernetickej bezpečnosti, preto sa ťažiskovo sústredím v každom prípade z môjho pohľadu na ochranu spotrebiteľov, na bezpečnostné štandardy, ktoré musíme naplňať, kybernetické útoky. Túto tému um, musíme ušetriť tak, aby k tomu dochádzalo zriedka, kedy až e, nikdy. A potom ochrana spotrebiteľov. Spotrebitelia musia mať istotu, že údaje, ktoré eh, cirkulujú eh, nutne, eh, nebudú v obehu tak nadivoko, ale že budú môcť iba za ich súhlasu sa zdieľať s ostatnými a že sa bude zohľadňovať téma ochrany osobných údajov. Treba aj zabezpečiť spravodlivé pravidlá aby to nebolo iba niečo pre veľkých hráčov, ale aby naďalej aj malé a stredné podniky v tejto téme mali šancu. Ak sa splnia tieto podmienky, tak v európskej cestnej eh, doprave budeme môcť prísieť k väčšej akceptancii eh, voči akceptovateľnosti autonómneho eh, jazdenia E, ja verím, že spolu s kolegami e, sa dopracujeme ďalej v tejto téme. Lehota na prostieranie pozmeňovacích návrhov je 5. september a ja sa teším na príspevky kolegov. Ďakujem. Ďakujem za EPP. Máme pána Štefanca ako teňového spravodajcu. Eh, ďakujem pekne, pani predsednička. Tiež ďakujem pánovi spravodajcovi za jeho návrh stanoviska. Je to dobré východisko pre záverečné stanovisko zo strany nášho výboru. Chcem povedať pár bodov, ktoré považujem za eh, dosť dôležité. V prvom rade potrebujeme tu nejaký typ medzinárodných štandardov, eh, Určite toto je nový fenomén a musíme vytvoriť štandardy nielen v Európskej únii, ale musíme spolupracovať aj s inými časťami sveta. Je dôležité spomenúť v tomto stanovisku aj, že musíme kooperovať, aby sme dosiahli medzinárodné štandardy pre autonómne eh, jazdenie. Ďalším bodom je infraštruktúra. Takáto infraštruktúra zatiaľ neexistuje a myslím, že by sme mali uvažovať nad tým, ako ju vybudovať, ako pritiahnuť súkromné investície do infraštruktúry pre autonómne vozidla Dôležitým bodom je aj objasnenie zodpovednosti v prípade autonómnych vozidel, v prípade nehody. To ešte stále nie je jasné, či je to zodpovednosťou operátora, výrobcu alebo niekoho iného. Táto otázka ešte nie je vyriešená. Myslím si, e, že si to vyžaduje ďalšie diskusie medzi všetkými zainteresovanými stranami. Chcem to spomenúť aj v tejto správe, že objasnenie otázky zodpovednosti Eh, bude presovať jednu z kľúčových otázok, eh, pokiaľ ide o eh, rozvoj autonómneho jazdenia. Tiež je tu potreba zainteresovania malých a stredných podnikov z môjho pohľadu, pretože automobilový priestor je veľmi dôležitou súčasťou európskej ekonomiky a zainteresovanie malých a stredných podnikov do autonómneho jazdenia, hlavne umožniť im, aby mali informácie, prístup. To je tiež bod, ktorý by sme mali pokrývať v tomto stanovisku. Napokon je tu skutočnosť, že Dôvera v autonómne jazdenie podľa viacerých prieskumov je najnižšia, určite nižšia než v USA či Číne. Toto je teda tiež téma, ktoré by sme sa mali venovať. Ako zvýšiť dôveru našich občanov v autonóm neriadené automobily. Ďakujem pekne. Ďakujem. Eh, eh, ďalší rečník, ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Eh, ja musím za chvíľu ísť na tri, ale preto budem stručný. Tie najdôležitejšie prvky sú zohľadnené v návrhu stanoviska. Moji predrečníci poukázali na to najdôležitejšie. Dôležitá je naozaj otázka zodpovednosti, úzko súvisí so zájmami spotrebiteľov. Chcel by som poukázať ešte na dve veci. Počas holandského predsedníctva v apríli 2016 rada prijala odporúčanie s pekným názvom vyhlásenie z Amsterdamu, ktoré sa zaoberá práve témou autonómneho e, šoferovania. Tam sa sformulovali odporúčania, ktoré by sme mali zohľadniť. keď v Európe chceme podporiť automatické šoferovanie, potrebujeme tu mať dohodu medzi priemyslom, európskymi orgánmi, a technológie by mali prispieť nielen k vyššej efektívnosti dopravy, aj k väčšej bezpečnosti a, a trvalej udržateľnosti, ale celkovo tu máme dobré východisko, Ehm, pán spravodajca eh, určite vypracuje dobrý text. Žiaľ, nemôžem tu ostať, aby som si vypočul vyjadrenia ostatných teňových spravodajcov, ale moji eh, asistenti si ich vyjadrenia poznačia. Ďakujem. Ehm, nemám eh, tu už žiadnych teňových spravodajcov, ktorí by boli prítomní, takže vypočuli ste si všetkých. Pán Kon. Ďakujem, budem stručný. Ďakujem novým spravodajcom za ich podporu. Dúfam, že budeme dobre kooperovať a všetkým želám pekné leto. Ďakujem. Ďakujem, ako ste povedali, lehoto na predostieranie pozmeňovacích návrhov je 5. september o 12. Týmto môžeme ukončiť tento bod programu a takisto aj naš, e, e, dnešnú časť nášho zasadnutia. Budeme pokračovať teraz zasadnutím koordinátorov za zatvorenými dverami. E, všetci sa opäť stretneme zajtra ráno.